Kolegovia, prosím, usadte sa. Môžeme začať, takže prosím, usadte sa. Takže kolegovia, schválime program. Pokiaľ nikto nenamieta, tak program je schválený. Začneme oznámenia aj predsedu. Máme tu len jedno oznámenie. Sice, že Začíname vypočutie troch konečných kandidátov na úrad Európskeho verejného prokurátora. Je to v zmysle článku 14 nariadenia 1039 z roku 2014. Európsky parlament je, e, sa vyzýva na voľbu Európskeho verejného prokurátora na e, obdobie 7 rokov bez možnosti znovu zvolenia. Dnes si vypočujeme individuálne troch e, kandidátov, ktorí sú na tom konečnom zozname. Kolegovia, prosím, ktorí vchádzate do miestnosti, tak vchádzajte potichu. Chcem pripomenúť, že LIBE tým trom kandidátom predložilo dotazník s tromi otázkami. Kandidáti odpovedali a Odpovede boli už všetkých jazykov rozoslané členom výboru. A predtým, než vyťahnem z osudia prvého kandidáta, chcem, pripom- chcem privítať pani Gresle, ktorá je predsedničkou výboru pre rozpočtovú kontrolu, taktiež ostatných členov výboru. Pani Gresle je, bude zapájať do vypočutia. Prebehne, otázk, prebehne e, časť e, otázky a odpovede. List predsedu Tajany bol, Tajanyho z 22. februára bol rozoslaný všetkým kolegom. A teraz na 2 až 3 minúty dám slovo pani kolegyni Gresle. Ďakujem. Tešíme sa, že je možné toto spoločné vypočutie. Chcem pripomenúť, že príslušnosť Európskeho prokurátora je o tom chrániť európske záujmy. E, e, my to teraz robíme sami v rámci e, e, kontrolného rozpočtového výboru. Tešíme sa, že sa môžeme teraz rozhodnúť, že môžeme pri, e, rozhodovať. Môžeme urobiť len jednu vec. Bez ohľadu na to, kto to bude, už teraz zaželať európskemu prokurátorovi veľa šťastia. Potrebujeme túto inštanciu a verím, že toto spoločné, túto spoločnú inštitúciu budeme mať spoločne podporovať. Much, Ďakujeme pani Kresle. Kolegovia, teraz pokračujeme v našom postupe. Meno prvého kandidáta, ktorého si vypočujeme, vyťahnem to z tejto obálky. V tejto obálke máme e, e, tri mená, je to veľmi vzrušujúce. Takže vyťahnem prvé meno. There are three names of three candidates. Okay. Um, thank you for that point of order, uh, Mr. za tú poznámku pani Makovej. Veľmi ste mi pomohli. Takže prvý kandidát, meno ktorého som vytiahol, ako prvý je, eh, je tu Andre Andrej Dritte, za normálnych okolností je pódium vpredu. Budeme sledovať čas všetkých troch veľmi pozorne. Budeme veľmi pozorne merať teda čas. Pán Ritter, poprosíme vás, mať, máte e, momentík na presun. Okay, so colleagues, um, na základe tohto prvého e, vyťahnutia tohto prvého mena potom pôjdeme podľa APCD, najprv teda pán e, Ritter, Bonnet, Covesi. V tomto poradí. And we will welcome the first candidate in a couple of minutes. And there's nothing else for me to do in that time. Asi už nič iné nemôžem v tejto chvíli urobiť. So colleagues, while the candidate is coming in, kým sem príde, teda kandidát, k štruktúre vypočutia kandidát má e, ústny prejav e, e, maximálne 7 minút, potom otázky odpovede 63 minút, 14 otázok predstaviteľia výboru LIBE, potom 7 otázok za výbor KONT, to je tretina času každý slot e, bude 3 e, minúty, e, minúta otázky, dvojminútová odpoveď. Uvedomujte si prosím tiež, že my s pani Gressle budeme musieť veľmi striktne bdieť nad dodržiavaním toho času. Budeme naozaj rešpektovať ten čas. Inak potom by posledný kandidát by nemal priestor na odpovede. A pán Šogor, vy sa hlásite len ako e, autor otázky. Tlmočenie máme k dispozícii, takže môžete používať svoj materinský jazyk. Majte na pamäti, že váš prejav sa musí tlmočiť, takže nehovorte prosím prirýchlo. Takže teraz poznáme, po, pardon, počkáme teraz teda na prvého kandidáta prichádzajú z e, oblasti protokolu, takže chvíľku potrvá, kým prídu. Počkajme, prosím, trpezlivo. Minútku, dve. Okay, colleagues, um, that's the uh, first... Poprosil by som prvého kandidáta, aby sa pohodlne usadil. Je tu pán Ritter. Mohli by ste sa prosím utišiť, kolegovia, a dať kandidátovi aspoň trochu rešpektu. ak vám to nevadí, prvý kandidát by rád prehovoril Tí z vás, ktorí ešte sa e, pohybujete po sále, prosím, usadte sa. Nech sa páči na 7 minút, pán Ritter. Please watch the timer once. Sledujte, prosím, čas. Keď tento vyprší, budete musieť skončiť. Potom budete mať e, minútové otázky, to budeme presne sledovať a vy budete mať vždy dve minúty na odpoveď. Ak ste pripravení, všetci ste pripravení, tak môžete začať prezentáciou na 7 minút. You, Chairman, me... Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, pani predsednička, vážení poslanci. Hoci sa zdá byť zjavné, kľúčová otázka, prečo potrebujeme Eh, úrad Európskeho prokurátora. Alebo inými slovami, odkiaľ prichádzame v situácii, keď ho nemáme a kam, ako to bude vyzerať, keď budeme mať túto inštanciu. Podvody a korupcia proti rozpočtu EÚ poškodzujú finančné záujmy EÚ vy dobre však viete, že je tu i širší rozmer tohto javu. Podvody takisto oslabujú a korupcia vieryhodnosť e, Európy v očiach e, daňových poplatníkov. Preto ochrana finančných záujmov predstavuje veľmi rozhodujúci e, faktor. Možno identifikovať tri hlavné dôvody, prečo trestné stíhanie nebolo také účinné, ako by sme si želali. Všetko sa spája so skutočnosťou, že doteraz stíhanie e, prebiehalo skôr po národnej linke. Poprvé, trestoprávna politika bola rozdrobená. Napriek všetkým e, e, úspechom národný prístup nemohol riešiť celoeurópsky problém. Preto je rozhodujúcim krokom vpred, že úrad Európskeho prokurátora bude môcť formulovať a implementovať svoju vlastnú trestnoprávnu politiku. To znamená nový prístup z nového pohľadu. A to samozrejme možno dosiahnuť len cez eh, plne nezávislú inštanciu. Po druhé, národný systém spravodlivosti nie vždy chcel vyšetrovať a stíhať cezhraničné dopady zločinu. Tým pádom sa obmedzovali na národné aspekty. A z tohto dôvodu je, jeden e, nadnárodný úrad je dôležitý. Lepší pohľad na celý, na celý e, ten problém a e, realizovať komplexné vyšetrovanie. Po tretie, praktický dôvod pre vyšetrovanie bolo možné spojiť s nedostatkom zdrojov na národnej úrovni. Skúsenosti eh, nám ukázali, že zdroje sú vždy obmedzené, pokiaľ ide o zložité zločinecké aktivity. Preto je na, čo najdôležitejšie využívať zdroje, ktoré máme k dispozícii účinne, aby sa spojili úsilie aj schopnosti, aby sa vytvárali synergie a dobrá spolupráca so všetkými zainteresovanými na úrovni EÚ. E, e Hlavnými aktérmi sú OLAF, Eurojust a e, Europol. Synergie boli výsledkom z jednotlivých dohôd, ktoré sa dosiahli. Dôležitá je tu úloha OLAFu. Ako viete, je to doplnková úloha, pokrývajú sa tu dve strany tej istej mince. V každom prípade to neznižuje význam, dôležitú úlohu ktorú má Eurojust a Europol v rámci mandátu na podporu e, úradu Európskeho prokurátora. S výhľadom na účinné použitie zdrojov, o čom som hovoril, je podľa mňa maximálne dôležité, aby vzťahy e, úradu prokuratúry s ostatnými orgánmi sa neprekrýval a ani aby tu nevznikala nejaká e, medzera. napriek nadnárodnému charakteru e, sa úrad opiera o spoluprácu participujúcich štátov, osobitne pokiaľ ide o informácie, ktoré majú poskytnúť národné orgány. Rýchle a spolahlivé toky výmeny informácií, to bude rozhodujúce pre prácu úradu prokurátory. Pokiaľ e, o nezúčastňujúce sa členské krajiny, som presvedčený, že dobrá spolupráca môže vznikať e, ad hoc a režim zamýšľaný v nariadení takúto spoluprácu umožňuje. Avšak, podľa mňa, vlastný súbor právnych nástrojov s týmito krajinami umožní právnu istotu. Pokiaľ ide o internú organizáciu, je tu e, zložitý rozhodovací proces. O tom nikto nepochybuje určite. A preto úrad e, Európskeho prokuratúra spolu s kolegiom bude mať e, na, ako úlohu proces čo najrychlejší. Treba byť rýchly, rozhodný a praktický. Európsky eh, eh, hlavný prokurátor bude vlastne podporovať dobré prak- eh, skúsenosti a prax, pokiaľ ide o jednotlivé prípady, ktoré by mal zvládať. Reciprocita a pomoc a kooperácia v reálnom čase, to bude rozhodujúce pre dobré rozhodovanie. O to viac to platí, keď viacero európskych delegovaných e, prokurátorov bude spolupracovať v cezhraničných prípadoch. Vytvorenie tohto úradu Európskeho prokurátora bude veľkým krokom vpred. Navyše, bude to kľúčový článok, nevšak jediný, v celkom e, novej právnej architektúre aby máme dodržať prísľub európskym daňovým poplatníkom, úspech závisí od toho, ako sa zapracuje e, do novej e, a konvergentnej štruktúry. E, môj názor je taký, že zodpovednosť tohto orgánu voči tomuto parlamentu nie je obmedzenosť, alebo obmedzenie jeho kompetencií. Naopak, na záver chcem vyjadriť názor prokurátora na samotný zmysel dobrej a účinnej práce v činnosti prokurátora. Podľa mňa by to mal byť vždy strážca zákona, zodpovednosť a viera v ich záväzky a viera v právny štát. Dobrá prokurátora v každom prípade je spojená so silným rešpektom procedurálnych zábezpiek a individuálnych práv, tak ako sú zakotvené v, za, v, v zákonoch EÚ i v národných právnych poriadkoch. Ďakujeme, pán Ritter, vy ste boli prvý. Nechcel som vás prerušiť, ale v miestnosti je naozaj veľký šum, viac než e, by bolo potrebné. Nechcel som vás vyrušiť. Kolegovia, prosím, minimalizujte presuny. Ukážte, prosím, trochu e, rešpektu kandidátom bolo by bývalo horšie ešte vás prerušiť, ale hovorím vám to teraz. Ďakujeme vám za vašu prezentáciu. Teraz otázky najprv za EPP, pani Mecola. Ďakujem, pán Ritter, za vašu prezentáciu. Mohli by ste nám povedať trošku viac o vašich skúsenostiach, pokiaľ ide o dôležité prípady, ktoré si e, získali verejnú a mediálnu pozornosť, pretože vaša e, prokuratúra e, sa bude zavrať s tými najťažšími politicky vysoko nabitými prípadmi, kde pôjde o spoluprácu, kde mnohé orgány odmietli konať alebo vyšetrovať na národnej úrovni, pokiaľ išlo o trestné činy. Ako vy by ste riešili spoluprácu s nekooperujúcimi členskými krajinami v týchto ohľadoch. A mohli by ste uviezť niektoré metódy, ktoré používajú e, zločinecké organizácie na e, e, podvodné aktivity a ako by ste to riešili? Nech sa páči, dve minúty na odpoveď. Ďakujem. Myslím si, že to je jedna z najdôležitejších otázok, tú, čo ste spomenuli. Ako som už bol povedal, úloha prokurátora je sa riadi princípom legality. To znamená, mám znalosť o trestnoprávnom konaní, tak musím ako prokurátor konať. Akú podporu získa, prokurátor to závisí od e, štruktúry tej organizácie, ku ktorej patrí. Keď tu bude európska, príslušne nezávislá európska prokuratúra a bude mať celú tú právomoc a moc, ktorú bude mať, ako európska e, inštitúcia je vlastne ten faktor, ktorý umožňuje, že aj vo verejnej diskusii jasne ukázať, že tieto prípady budem, budem treba stíhať. Bude tu teda možnosť, že Európska prokuratúra bude môcť e, e zažalovať aj prípad, keď bude klásť odpor niektorá členská krajina. To, uvidí, to nám ukáže skúsenosť, ako to, ako to vlastne pôjde. V takýchto prípadoch, keď pôjde napríklad o povinnosť informovať parlament, skutočnosť, e, e, že sa zriadi ako nezávislý orgán, dobre ukazuje, ako bude mať moc v konečnom dôsledku v zmysle legality presadzovať tie prípady môžem vám povedať, že u nás na prokuratúre sme mali aj prípady, kde nás verejnosť výrazne kritizovala. Sme konali v prospech európskeho daňového poplatníka a kde my ako prokurátora sme dostali výrazne pod kontrolu. Práca dobrého prokurátora je vedieť, aký je tu tlak Musíme sa striktne držať e, času, to je veľmi dôležité, to je prvé varovanie. Druhá otázka, pani Sipel za SAD na minútu. Ritter. Pán Ritter, mohli by ste nám vysvetliť, akým spôsobom plníte všetky požiadavky potrebné na pozíciu e, hlavného prokurátora e, Európskej prokuratúry v zmysle článku 14 nariadenia. Špecificky citujem, že ste Vaša nezávislosť je nepochybná, že máte kvalifikácie, ktoré sú požadované na vymenovanie na tieto úrady v príslušnom členskom štáte. Konec citátu. A do akej miery by ste nám mohli povedať, odkedy vlastne plníte tieto požiadavky? Ďakujem. Dve minúty, nech sa páči, pán Ritter. Ďakujem ťažko odpovedať e, a vysvetliť nemecký systém, e, tú nezávislosť e, máme od tej chvíle, kedy vstúpime do týchto služieb, zaviazaní sme len zákonu od začiatku vstupu do tejto funkcie. Neexistujú tu žiadne osobitné kontroly toho, či túto nezávislosť máte alebo nie. v takejto forme nie je ani potrebná. To, ich, to vám môžem povedať k nezávislosti. Tie ďalšie predpoklady, ktoré sú tam obsiahnuté, že na najvyššiu funkciu ste, ste kvalifikovaní, sa v Nemecku dosahuje tak, že prejdete rôznymi fázami e, zaškolenia v jednotlivých vyšších orgánoch a to ukazuje, že ste spôsobili a že máte osobné manažerské kvality, viesť takúto inštitúciu a to sú veci, ktoré v priebehu kariéry som e, splnil. A nezávislosť ako taká, no už tak nezávislosť pre mňa je veľmi dôležitý aspekt, aspekt, kvôli ktorému som e, členom Medzinárodného e, združenia sudcov a vypracovával som aj medzinárodný sudcovský štatút, kde som i v komisii pre trestné právo. Je to vec, ktorej prikladám veľký význam a preto v rámci tejto činnosti, e, činnosti pre Medzinárodné združenie sudcov i Nemecký e, spolok sudcov e, samozrejme k tomu som v tých odpovediach príslušne veci i do, vydokladoval. Ďakujeme za EKR. Teraz pani Helga Stevens na minutu. My apologies, she's not here. We... Ospravedlňujem sa, nie je tu. Teraz pani Osmanová za Alde, nech sa páči v tom prípade. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ritter, mám otázku v dvoch častiach. Nadvezujem na vašu písomnú odpoveď. Prvá časť otázky sa týka budúcich vzťahov medzi európskym eh, eh, prokurátorom a nezúčastneným krajinám ako e, vnímate spoluprácu s tými korešpondentami Eurožustu, s Európskym prokurátorom? sa zabezpečilo, že tie krajiny, ktoré neparticipujú, nezabrzdia prácu, e, ktorú rozbieha Európsky prokurátor. A druhá časť mojej otázky sa týka e, práce Európskeho prokurátora. Jeden z našich obáv počas prípravy nariadenia k Európskej prokuratúry je to, že nebude úplne európska a že národné záujmy budú mať, e, budú mať naozaj prioritu, aké e, opatrenia príjmete na to, aby sa zaručila nezávislosť tejto prokuratúry a jej skutočná európskosť. Pán e, Ritter na dve minúty. V prvej otázke ten, tá účasť s neparticipujúcimi členskými krajinami a Eurojustom. Nož tak, je tomu tak? Úloha Eurojustu je veľmi dôležitá. Hoc Eurojust inak je, zod, e, nie je zodpovedný za oblasti, kde zodpovedá prokuratúra, zostáva tu v súčinnosti u prípadov, kde ide o činy v krajinách, ktoré neparticipujú. A možnosť, ktorú nám dáva e, nariadenie o prokuratúre, nariadenie o Eurojuste, je, že spolupracujú, že Eurojust má možnosť musí zaangažovať e, Európsku prokuratúru, keď ide o spoločné vyšetrovanie. Túto možnosť v týchto prípadoch máme pokiaľ ide o úplnú ochranu finančných záujmov EÚ. Inak by potom samozrejme e, zostala tá ochrana rozdrobená a Eurojust to účasťou a úzkou spoluprácou s Európskou prokuratúrou naozaj môže prispieť do veľkej miery k tomu, že je to účinná spolupráca na e, úrovni EÚ aj s neparticipujúcimi štátmi. A pokiaľ ide o zaručenie nezávislosti v členských krajinách. To bude veľká úloha pri rokovaniach prokuratúry s členskými krajinami. To budeme musieť dosiahnuť tam. Možnosti, ktoré máme e, nahradiť delegovaného e, európskeho prokurátora niekým iným, bude to možné, no, ale dôležité bude, že voľba kolegov, ktorí budú vykonávať túto úlohu, bude e, treba dbať na nezávislosť a čo najprísnejšie e, e, dodržiavanie kritérií, ktoré sú na to potrebné a ktoré sú e, obsiahnuté v nariadení. Ďakujeme Eva Žoli za zelených na minútu. Merci, Ďakujem, pán predseda. Vážený pán Richter, moja otázka. V tej štruktúre Európskeho orgánu, orgánu prokuratúry máte jednotlivé zasadnutia s národnými e, prokurátormi, ktorí budú mať na starosti vyšetrovania v niektorých členských krajinách, kde to vyšetrovanie sa dá delegovanému e, prokurátorovi. Ako budete pristupovať k situácii, kde tento delegovaný prokurátor nebude napríklad konať? Ako budete odblokovávať takúto situáciu? E, nie je to teoretický prípad, pretože u nás bohužiaľ máme tradíciu v našej krajine, kde prokurátori bohužiaľ sú veľmi blízko moci. Pán Ritter. Ďakujem vám za túto otázku, pretože ja som si tú otázku kládol, odkedy sa zaoberám Európskou prokuratúrou. Aké sú tu možnosti, ak budem mať delegovaného prokurátora, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nebude konať v smysle poslania, ktoré mu bolo uložené. Ako som už povedal predtým, veľmi dôležité bude ten výber, a koho vyberieme. Bude to teda kolega, kde budeme vychádzať z toho, že bude sa plne zasadzovať pre Európsku prokuratúru. Ale ak tomu tak nebude, tak je tu možnosť, e, a tá je v tom nariadení zakotvená, že Európsky prokurátor pri, prevezme prípad tej krajiny a sám bude viesť vyšetrovania k tomu. Samozrejme to znamená dodatočné zaťaženie celého toho systému. Najlepšou zárukou môže byť to, že tlak ako taký, ktorý bude e, vychádzať z Európskej prokuratúry, že ten tlak, ktorý vzíde z generálneho prokurátora danej krajiny, že tieto tlaky povedú k úspechu. Úprimne povedané, ja sám neviem, ako v takejto situácii konkrétne možno to riešiť inač, než tak, že sa budeme snažiť s tou členskou krajinou do, dôjsť e, k riešeniu, napríklad náhrada, a ak je to zlepšenie, e, že by niekto iný viedol vyšetrovanie, alebo že to bude ten prípad, že európsky prokurátor prevezme vedenie toho prípadu, e, berúc do úvahy všetky problémy, ktoré z toho vyplynú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Emil Radev, EPP. Ďakujem, vážený pán Ritter. Máte za sebou veľmi pôsobivú kariéru, váš životopis dokazuje, že máte bohaté skúsenosti na národnej úrovni aj na medzinárodnej úrovni. Pravdepodobne ste sa venovali mnohým prominentným, dokonca citlivým prípadom, ktoré sa týkali podvodov za európskymi peniazmi. Takéto prípady by boli súčasťou vašej dennodennej práce, ak by ste boli vymenovaní do funkcie európskeho prokurátora. Je pravda, že všetky otázky, ktoré sa týkajú pokroku, spracovania takých prípadov, by sa mali riešiť. Mohli by ste nám teda uviezť príklad, ktorý zahrňal podvody s európskymi peniazmi, ktorému ste sa venovali a teda ako ste sa postavili konkrétne k otázke pozornosti médií a verejným očakávaniam a tiež ako vnímate budúci vývoj a fungovanie Európskej prokuratúry. Ďakujem. Pán Ritter, nech sa páči. Možno by som začala to druhou časťou otázky. Ako som už uviedol v úvodnom vyhlásení, ja veľmi trvám na tom, aby e, hladký ochra, e, hladká ochrana finančných záujmov EÚ bola naozaj zaručená a to si vyžaduje nezávislý orgán, ktorý bude mať dostatočné personálne a je materiálne vybavenie a tiež bude mať spoločnú stratégiu, politiku, aby bolo možné zaujať koherentný prístup k niečomu, čo je celoeurópsky fenomén. Keď sa pýtate, čo je najvýznamnejší prípad, ktorému som sa venoval. Nemôžem povedať tomuto prípadu všetko, pretože tento prípad zatiaľ ešte nie je definitívne a pravoplatne uzavretý. Je to však prípad, v ktorom z dôvodu umelého rozdelenia istého projektu európskych prostriedkov sa obišli predpisy podľa stanoviska prokuratúry 32 e, miliónov eur, tým vznikla škoda. A je možné, aspoň takto to tvrdí obžaloba, boli do toho zapojení taktiež politickí predstavitelia, boli dokonca obvinení na úrovni prokuratúry a v tomto prípade sme dlhodobo teda viedli vyšetrovanie za účasti aj Olafu tejto veci. A v tomto prípade došlo k obžalobe. Tento prípad eh, na prvej úrovni bol zamietnutý, ale teraz sa to obnovilo, toto konanie na úrovni prokuratúry. Ďakujeme Katarína Čieniči za SAD. Ďakujem. Vzťahy medzi výkonnou mocou a prokuratúrou. To sa reguluje odlišne v členských štátoch. Akým spôsobom chcete presadzovať aktívnu úlohu európskych delegovaných prokurátorov v snahe odhaliť a vyšetriť nedostatky na národnej úrovni a to rovnakým spôsobom naprieč Európskou úniou a tiež ako chcete zaistiť, aby požiadavky na nezávislosť podľa článku 6 nariadenia o Európskej prokuratúre e, boli zaistené a tiež zaručené na všetkých úrovniach Európskej prokuratúry. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu otázku. Myslím, že nezávislosť e, veľmi oprávnenie e, spomínate vo viacerých otázkach, eh, je dôležité zaručiť, aby Európska prokuratúra naozaj bola úspešná a bez nezávislosti sa to nepodarí. Naozaj bez nezávislosti toho príliš veľa nezískame. Ja som vo, vo svojom úvodnom vystúpení uviedol, prečo sa domnievam, že táto nezávislosť je dôležitá pre jednotné, koherentné pristupovanie eh, k politike stíhania. Eh, vaša otázka, ak som ju správne pochopil, sa týkala toho, Ako je možné zaručiť, e, aby delegovaný európsky prokurátor sa musel podrobiť tým istým kritériám nezávislosti, teda v istom zmysle sa to už automaticky môže predpokladať, keďže je to v popise povinnosti táto nezávislosť, aby vôbec mohla táto osoba byť vybratá, selektovaná. Nezabúdajme pri tom, že e, Európsky generálny prokurátor bude ten, ktorý spolu s kolegiom bude vyberať tú osobu, ktorá je najviac schopná takéto nezávislosti pre daný prípad členskom štáte a tiež sa bude aktívne podielať na tom, aby tá najvhodnejšia osoba bola naozaj vybraná v snahe zaručiť túto nezávislosť. A to je najsilnejší mechanizmus a najsilnejšia kontrola, ktorú je možné zaručiť. Teda e, osobná e, dôveryhodnosť e, takýchto kandidátov, a potom aj následne vybraných eh, adeptov. Ďakujem. Eh, vidím, že pani Stevens už prišla. Dám jej teda slovo na záver, aby sme zaistili vyvážené zastúpenie politických skupín. Ďalej nasleduje pani Monika Makovej za ECR. Ďakujem. Keďže vy hovoríte materinským jazykom a ja budem hovoriť svojim materinským jazykom po rumunsky, vo vašom životopise som si všimla, že v posledných 8 rokoch ste boli vo vedúcich funkciách. Mohli by ste nám povedať niečo, nejaké podrobnosti o vašich skúsenostiach eh, v tom, ako ste riadili podriadených, ehm, aký rozpočet ste mali k dispozícii a ďalšia otázka. Mohli by ste uviezť nejaké konkrétne príklady prípadov, ktoré zahradili podvody e, s eurofondami? Mohli by ste uviezť nejaké konkrétne príklady, ktoré sa už uzavreli, teda prípady, ktoré už boli právoplatne uzavreté a tiež, e, či do nich boli e, zapojení aj vysoko postavení politickí predstavitelia a tiež by ste sa mohli prosím vyjadriť k tomu, ako dokážete odolávať politickým tlakom. Ďakujem. Začal by som poslednou otázkou o politické tlaky. Našťastie, musím povedať, chvála Bohu, som na vlastnej koži nepocítil. Tak ako je to v iných prípadoch. Som veľmi vďačný za to, že ja ako prokurátor som mohol v plnom presvedčení konať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia bez toho, aby som bol vystavený politickým tlakom. Áno, bol som vystavený kritike, ale nebola to kritika, ktorá by sa dala postaviť na rovnakú úroveň ako to, čo sa deje v iných krajinách. A vidím to teda, predpokladám, rovnako ako vy v tomto smere. Ja vediem prokuratúru, ktorá eh, má 127 pracovníkov v súčasnosti. Aký rozpočet máme k dispozícii, to nemôžem uviesť, pretože rozpočet má na starosti niekto iný, ale môžem povedať, že v posledných 14 rokoch som zastával vedúce funkcie na úrovni rôznych prokuratúr. Na týchto vedúcich postoch som sa naučil predovšetkým to, aké je dôležité ceniť si prácu kolegov, ale tiež, aké dôležité je ísť im príkladom a tiež svojou motiváciou ich primeť k tomu, aby sme dosahali výsledky ako tým. Myslím, že sa mi to darí na súčasnej pozícii prokurátora. Venujeme sa ekonomickej trestnej činnosti okrem iného, e, taktiež kybernetickej trestnej činnosti a tiež teroristickým činom a extremistickým činom. Teda máme rozmanité prípady k dispozícii. Rád by som približila iné prípady, ale žiaľ už nemám čas. Je mi ľúto. Thank you. And Ingeborg Gressler for, for the EPP. One minute. Thank you. Pani Gressler za EPP. Ďakujem. Naozaj máte veľmi pôsobivý životopis. Myslím, že všetci kandidáti majú veľmi pôsobivé životopisy. Mňa by zaujímalo, aké skúsenosti máte doposiaľ v spolupráci s OLAFom. Spomenuli ste jeden prípad, taktiež v úvodnom vyhlásení ste spomenuli, a za to som vďačná. prečo doposiaľ prakticky len polovica alebo aj menej e, z prípadov OLAFu sa trestne stíha na národnej úrovni. Pre nás je to veľmi veľké znepokojenie a aj jeden z dôvodov, prečo vôbec chceme vytvoriť Európsku prokuratúru. Vlastne vidíte, že hľadáme vlastne niečo nedostiahnutelné. Snažíme sa tak povedať za kvadratúru kruhu. Aký máte teda zatiaľ dojem eh, o, z toho, ako prebieha boj proti podvodom, čo by sa podľa vás malo zmeniť eh, z európskej úrovne? Ďakujem. Ďakujem, pani Greslé. Myslím, že vaša otázka je veľmi dôležitá, má veľký význam a tiež eh, je ešte o to dôležitejšia, že sa pohybujeme v kontexte nového doradenia o činnosti OLAFu. Máme skúsenosti s OLAFom také, že my ako nemecká prokuratúra e, sme mali pozitívne skúsenosti zo so spolupráce s OLAFom. Pre nás bolo rozhodujúce, že OLAF má dlhoročné skúsenosti s tým, ako sa tieto prípady posudzujú e, na úrovni únie. Ťažkosti spočívajú s tým, že trestnoprávne posúdenie e, je e, spojené s administratívnymi úkonmi, či niečo je v súlade s právom spoločenstva alebo nie. Toto môže e, veľmi podrobne zanalizovať OLAF, teda on môže zistiť, či došlo alebo nerošlo k porušeniu práva spoločenstva, ale tie ciele sú tam potom už rozmanité po tejto úrovni. Po tomto posúdení na to je teda potrebné poznanie OLAFu, ale potom na trestnoprávne posúdenie prípadu sú potrebné ďalšie nástroje spolupráce. Ak OLAF v tejto svojej kapacite využije tieto poznatky a bude súčasťou aj trestnoprávnych eh, konaní, tak tým veľmi veľa získame. Vieme, že sa o tom diskutuje, okrem iného sa diskutuje o tom, ako, dajme tomu, sa môže využiť eh, celé dôkazové eh, poznanie OLAFu, ktoré nadobudne podľa um, ehm, národných trestných poriadkov sa to bude alebo nebude môcť využiť. Ja neviem, ako sa to bude môcť nasadiť na európskej úrovni, to neviem, ale dobrým predpokladom preto, aby táto podporná činnosť OLAFu naozaj sa mohla využiť e, v trestnom stíhaní, je dodržanie e, zárok v konaniach. Ak sa tieto e, zapracujú do činnosti OLAFu nejakou formou, nejakým spôsobom, tak e, bude všetok predpoklad preto, aby sa to využiť mohlo aj e, v trestnom stíhaní ďalšom. Ďakujeme pekne pani Tania Fajon za SAD. Ďakujem. Zaoberali ste sa niekedy s e, zložitými nadnárodnými prípadmi šetrení? Zrejme je problém s mikrofónom. the microphone. Oh, okay. Uh, no. okay. Yes? Okay, <laughs> sorry. So I start one. Začnem ešte raz. Zaoberali ste sa niekedy so zložitým investigation specifically. Zaoberali ste sa niekedy e, so zložitými a národnými prípadmi šetrení, ktoré zahrňali rôzne zložité jurisdictional alebo spôsobovali rôzne konflikty v jurisdikciách medzi Involved, orgánmi jurisdikcie a čo považujete za pridanú hodnotu Európskej prokuratúry a ako by ste dokázali túto pridanú hodnotu postúpiť tým členským štátom, ktoré v súčasnosti nie sú súčasťou spolupráce EPPO, tak aby ste im mohli pomôcť, aby sa stali súčasťou tejto spolupráce v neskoršej fáze. Ďakujem. Da der letzte Teil Ihrer Frage eine ist, tá posledná časť vašej otázky je skôr politickej povahy. Obávam sa, že nemôže k tomu príliš veľa povedať, ale čo sa týka e, presvedčivosti Európskej prokuratúry, e, tu vám musím dať za pravdu, že to môže byť dôvod, e, prečo je možné nadobudnúť presvedčenie, že je lepšie byť súčasťou systému, než byť mimo systému. Mal som možnosť pri zložitých cezhraničných vyšetrovaniach, byť súčasťou týchto vyšetrovaní. Zahrňalo to Taliansko, Českú republiku a Nemecko. E, išlo o zložitý e, podvod e, DPH za účasti Eurojustu. Sme sa dopracovali k spoločnej vyšetrovacej skupine. Teda vďaka tomu dokážem porovnať ako prebiehala táto spolupráca spoločného vyšetrovacieho týmu pod vedením Eurojustu a ako by mohla vyzerať spoločná spolupráca pod vedením Európskej prokuratúry. Myslím, že rozhodne tam je potvrdenie pridanej hodnoty. Koordinácia samotná e, prebieha o mnoho hladšie, ako je to teraz e, na, na úrovni takéto spoločnej vyšetrovacej skupiny. Ďalej koordinácia alebo vyšetrovanie je o mnoho jednoduchšia keď úzko spolupracujú dvaja prokurátori, respektíve pod dohľadom stálej komory, ako keď sa poskytuje právna pomoc, aj keď je to prostredníctvom Eurojustu a spoločnej eh, vyšetrovacej skupiny. Je zložité eh, výsledky vyšetrovania si eh, automaticky bezokladne e, vymieňať. E, došlo k rozsudku v tomto prípade, teda boli sme úspešní, ale to, čo sa e, dosiahlo v jednej krajine, bolo zložité odkomunikovať iným krajinám. Týkalo sa to najmä tomu aj jazykových problémov. Muselo to všetko preložiť, muselo sa to prispôsobiť miestnemu systému. Ak máte kolegov, ktorí úzko spolupracujú priamo a výsledky sa priamo dokážu spracovať v ďalšom konaní, tým sa ušetrí veľa času, je to mnoho efektívnejšie oproti klasickej forme spolupráce právnej pomoci, aj keď e, je to vo forme spoločnej vyšetrovacej skupiny, teda naozaj sú tu veľké možnosti. Ďakujeme. A teraz ešte za poslancov Libe Helga Stevens za ECR. Ďakujem, pani predsedni- pán predseda. Nechcem k tomu nič pridávať, lebo som pochopila, že kolegyňa Eva Žoli položila rovnakú otázku, ako som si pripravila aj ja. Takže to je všetko. Ďakujem. Um, Teraz eh, kolegové z výboru KONT a pani Gresle. Ja by som rada nadviazala na otázku, ktorá sa týkala OLAFu. Na úvod ste sa čiastočne vyjadrili k tomu, prečo sa tak málo sledujú ďalšie vývoje v kontexte národných orgánov, respektíve z toho, čo ste vy mali možnosť odsledovať. Chcela by som sa opýtať konkrétne, akú úlohu vnímate pre OLAF v administratívnych šetreniach, ak európsky prokurátor by už bol vo funkcii, aké miesto by mali oni v rámci komplementarity OLAFu. Tam e, sú úplne odlišné, dajme tomu práva na ochranu, e, čo sa týka účastníkov konaní. E, administratívne šetrenia sú teda zaťažené obrovským balíkom, čo sa týka práv zúčastnených konania, teda akú úlohu vnímate do budúcna pre OLAF v takýchto konaniach a nakoľko sa bude musieť OLAF zmeniť. Ja som spravodaj, keď pre nariadenie OLAFu, teda v tomto smere by to bolo aj pre mňa dosť napomocné dozvedieť sa, čo by sa malo presadiť. To eh, ma veľmi teší, že si môžem niečo želať takto do budúcna pani Gresley. Ja by som eh, si želal dostatok personálu na všetkých stranách, ale neviem, či to je vo vašej právomoci takéto niečo odsúhlasiť. Eh, no nevážne, ja by som si želal, aby spolupráca prebehla tak, aby prebiehala tak, že bude zaručený tok informácií predovšetkým. Dá sa toho veľa vyriešite, ak funguje hladko výmena informácií. Európskeho prokuratúra, dajme tomu, by mala vedieť, kedy musí zakročiť, ale len to samo o sebe nestačí. E, tieto informácie musia e, byť zaistené, výmena informácií musí prebiehať hladko, musím totiž vedieť, v ktorých fáziach, fázach konania môžeme niečo vykonať, aby to spätné získanie stratených prostriedkov naozaj prebehlo, aby to nebolo len trestom právne úspešné, ale aj administratívne právne doriešené. V administratívnych e, prípadoch e, ide niekedy o osoby, ktoré musia presadiť toto spätné e, získanie prostriedkov. OLAF takéto právomoci však má, môže teda respektíve odporučiť, aby sa to podarilo a práve pri tom spätnom získaní prostriedkov táto komplementarita musí eh, byť zaručená. Nemôžeme pripustiť, aby sa netko čakalo na ukončenie jedného konania, až by až potom začalo ďalšie konanie. Musí eh, to prebiehať v tesnej nadväznosti, eh, musí sa to navzájom prelínať, musí prebiehať výmena informácií. Európska prokuratúra, OLAF musia pracovať paralelne um, nefunguje to vždy tak, eh, že na seba vyslovene nadvezujú iba šetrenia OLAFu a Európskej prokuratúry. Mali by to byť paralelné procesy. Takto by som si želala, aby to aspoň takto prebiehalo. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Jela Sender. Pardon, pán Kon. Ďakujem. Takže mám takú ďaleko ďalšiu otázku hľadom vašich skúseností, predovšetkým s národnými prokurátormi. Či k tomu môžete povedať pár slov. A prečo vaše medzinárodné skúsenosti, aj národné skúsenosti, ako chcete využiť svoje skúsenosti, keď sa kvalifikujete na to, tento, no, tento úrad e, Európskeho prokurátora? Ďakujem, pán Kohn ako hovoríte, je to tak taká e, výnimočná situácia, bolo to výnimočná situácia v 90. rokoch sme e, mali kedy som začínala v Nemecku, pretože ešte všetko nebolo tak zariadené, ako to bolo vo, v západnom Nemecku. Takže často sme sa museli zaoberať e, oblastiami, ktorí sa iní nezaoberali. Toto ste videl napríklad v mojom životopise. No a je možné, pretože som bol skoro zapojený do projektov e, technickej spolupráce, kde sme sa, som sa pozerala do Južnej Ameriky. Bol som aktívny v Čile, v Paraguaji, potom aj v Mexiku ohľadom zriadovania prokuratúry, aké sú kritéria ktoré zaručia nezávislosť tohto úradu, ako technicky sa táto práca môže organizovať a moje skúsenosti, ktoré som tam získal a zozbieral, ktoré by som potom mohol pri svojej novej práci použiť. Ja hovorím otvorene, že v roku 2000 až 2001 som e, začal e, v týchto aktivitách, takéto poradenstvo. Keby som to robil teraz, tak už by som e, postupoval ináč než vtedy, pretože už 26 rokov som pracovne aktívny a za posledné roky som zistil, ako to funguje na prokurátore a nazbieral som rôzne skúsenosti, napríklad čo sa týka účinného rozdelenia práce, ako funguje dobrá spolupráca. No a čo sa týka motivácie kolegov, tá je dôležitá. Je to spôsob, akým vediete nejaký úrad. Toto v podstate je veľká časť, alebo významný diel to prispia k tomu, čo nakoniec dosiahnete. A čo sa týka nariadenia a o Európskoj prokuratúre, vy ste tam stanovili určitý rámec, určité predpisy a teraz je to treba ešte implementovať. Ďakujeme kolegyne Makovej. Uh, Ďakujem. Možno by som nadviazala na odpoveď na moju prvú otázku vo vzťahu k tomu, že ste neboli vystavení politickému tlaku. To si myslím, že je dobré. A napriek tomu by som vás, sa vás chcela opýtať, ako Európsky všeobecný prokurátor, ako by ste sa zachovali. Teraz tam bude 22 členských štátov, budú tam aj štáty zo strednej, z východnej Európy, kde sa bude alebo aj vykonáva teraz politický tlak. Ako by ste sa k tomu postavili? Pani Makovej, ako som povedal, som vďačný za túto otázku. Môžem k tomu povedať toľko, že podstatou prokuratúry musí byť to, že prokuratúra bude nezávislá, aj práca bude nezávislá a že prísne sa bude konať podľa princípu legality v úrade aj osobne. No aby sa toto zaručilo, tak sa musíte tak chovať aj vy osobne. A viem, že reakciou na situácie, v ktorých sa nerešpektuje právo, mm, tak tam je to veľmi ťažké, ale môžem vám povedať, že nezávislosť ako taká, to neznamená, že tam nie je žiadny politický vplyv. Štátna prokurátora neexistuje v nejakom váku a každá jej činnosť môže mať politický význam, má politický dopad podľa toho, ako sa robí. Ale podstatou práce prokuratúry je to, že ste si vedomí takéto situácie, ale to len preto, nie aby ste sa tomu prispôsobili, ale aby ste tomu odolávali. Preto si to treba uvedomiť a ja rešpektujem všetkých kolegov v celej Európskej únii, ktorí sú vystavení takémuto tlaku a napriek tomu si robia svoju prácu. Napriek tomu, čo to znamená, nie, že si ju robia ešte o to lepšie, ktorí so svojím osobným nasadením podporujú princípy právneho štátu a ukazujú, čo to vlastne znamená nezávislosť. Ďakujem. Takže za normálne okolnosti by sme vám teraz mali zatlieskať. Teraz dostáva slovo kolega Ali. Ďakujem, pán Ríter. Predovšetkým chcem poďakovať za vaše odpovede na písomné otázky. Taktiež máte 26-ročnú kariéru, viac než 20 rokov v tejto profesnej sfére. A povedali ste v vašich odpovediach, že máte skúsenosti s OLAFom. Plínula a rýchla spolupráca medzi EPPO a OLAFom je našou hlavnou prioritou. Je treba zaručiť, že tento budúci vzťah ne bude viesť k spomaleniu postupu alebo k konfliktom kompetencií. Takže ako si predstavujete takúto spoluprácu a komunikáciu a taktiež preroz informácií? A druhá otázka. Moja politická skupina ALDE vždy podporovala centralizované EPPO. Súčasné EPPO má hybridnú štruktúru, kde, sú, kde je centrálna úroveň a potom decentralizované úrovne, takže je to dosť komplikované. Toto môže zabrániť účinnosti a plynulosti, takže ako chcete zaručiť, že táto hybridná štruktúra bude fungovať, a ďalšia otázka je, ako vytvoríte riadne komunikačné kanály, aby sa rýchlo vymieniali informácie s európskymi delegovanými prokurátormi a s príslušnými národnými orgánmi. Pán Ritter, prosím. Takže teraz konkrétne k vašej poslednej otázke. Spolupráca môže fungovať len vtedy, pokiaľ máme k dispozícii informatické systémy, kde sú k dispozícii informácie pre delegovaných e, aj pre stáleho prokurátora. Musí to fungovať na IT úrovni. K vašej otázke je to samozrejme veľmi komplexná rozhodovacia štruktúra, to je pravda, ale ja som presvedčený, že je to najlepšia štruktúra, štruktúra, ktorá je najlepšie vhodná na to, aby sa viedla jednotná politika. Takže v podstate sa stanoví napríklad trestoprávny postup stíhania, ktorý treba harmonizovať. Je treba samozrejme poznať aj jednotlivé národné podmienky, okolnosti, ako tam prebieha E, súdne konanie, tak aby sa mohlo to vyšetrovanie vo trestné stíhanie účinne vykonávať. Takže je treba mať taký systém, v ktorom e, trestné stíhanie v európskom priestore bude môcť účinne prebiehať. Takže vertikálny prístup, to by bolo zaujímavé, ale v tejto situácii tu máme v podstate kombináciu oboch týchto možností. Sú tu body z oboch systémov, ktoré sú dobré, tie treba spojiť a takýmto spôsobom určite spolupracovať. Čo sa týka prenosu informácií medzi EPPO a OLAFom, už to tu zaznelo, musí to fungovať tak, že tie situácie budú neustále prechádzať, že nie len na začiatku OLAF poskytne informácie o nejakom prípade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 I continue in English. So I would Sorry, like uh, to pose two questions. Uh... Takže by som vám rád položil otázku. Je niekoľko štátov, ktoré nepristúpia k EPPO. Čo plánujete robiť pri situácii, pokiaľ tam je nejaký cezhraničný zločin, možno nejaké časti vyšetrovania by mali byť vykonané v štátoch, kde e PPO nesmie priamo vyšetrovať. Takže ako chcete zaručiť, že tieto, takéto kriminálne prípady budú riadne vyšetrené, napriek tomu, že čiastočne by mali byť vyšetrované v členských štátoch, ktoré nepristúpili k EPPO. A druhá vec, hovorilo sa o výmene informácií medzi OLAFom a e PPO. No ale zo skúseností OLAFu vieme, že niekedy skutočný problém je to, že výmena informácií medzi členskými štátmi a ich, ich úradmi a európskymi agentúrami alebo OLAFom, že to trochu drhne. A také by to mohlo byť aj v prípade EPPO. Takže čo chcete robiť v prípade, že orgány členských štátov systematicky budú vám upierať potrebné informácie pre vaše vyšetrovanie? Vy hovoríte, o dôležitom probléme. Už som to povedal na úvod. Bez dostačujúcich informácií Európska verejná prokurátora nemôže byť úspešná. To znamená informácie zo strany členských štátov alebo zo strany únijných inštitúcií a agentúr, tak bez týchto informácií v podstate nemôže EPP vôbec fungovať. Príslušným spôsobom je to treba zariadiť a presadiť tak, aby to fungovalo. Ale Možno to znamená aj to, že je treba vytvoriť možnosti, aby aj informácie zo strany tretí, z tretich, tretích osôb boli prenášané napríklad eh, oznamovateľia, tak aby sa iným spôsobom dostávali informácie na úrad EPPO, pretože Európska prokuratúra môže v podstate aj sama na vlastný poput začať e, postup. Takže toto je zásadné. Čo sa týka cezhraničnej kriminálnej činnosti a spolupráce s krajinami, ktoré nepristúpili k EPPO, tam je veľmi dôležité, aby taktiež Eurojust vykonával dobre svoju funkciu, ktorú by sme potom využili, lebo čo sa týka členských e, štátov a trestnej činnosti v týchto štátoch, tam má Eurojust kompetenciu, zatiaľ čo EPPO ju nebude mať. A čo sa týka napríklad e, zostavenia spoločnej vyšetrovacej skupiny, kde by sa na tom zúčastnila aj Európska prokuratúra, plus členské štáty, ktoré sa nepristúpili k EPPO. Myslím si, že takýmto spôsobom by sa najlepšie mohli tie vyšetrovania koordinovať. Ďalej je tu otázka e, finančných záujmov a príslušného vyšetrovania, tam si myslím, že by sa to malo čo najmenej rozdrobiť a možno budeme potrebovať vlastné právne nástroje, aby sme mohli túto postupovať. Ďakujem, pán Omarži. Madame la présidente, merci. Pani predsedajúca, ďakujem pekne. Vážny pán Ritter, mám na vás dve otázky, ak dovolíte. Prvá otázka je nasledovná z vašej dlhoročnej kariéry mali možnosť eh, ste eh, zaoberať sa politicko-finančnými prípadmi a tiež eh, museli ste stíhať aj zvolených politických predstaviteľov. Ďalej druhá otázka. Vyslovili ste svoje obavy, ktoré sa týkajú politických tlakov, ktoré sa môžu vyvíjať na prokurátorov v členských štátoch. A práve na to konkrétne sa chcem opýtať vašho spolu kandidátka pani Kövesi je vystavená eh, veľmi silným tlakom, útokom zo strany rumunskej vlády. Chcel by som sa vás opýtať, čo si o tom myslíte? A ak samozrejme si želáte odpovedať vôbec na takúto otázku, ďakujem. Myslím si, že na to môžem odpovedať krátko. Na vašu prvú otázku, či som takéto postupy videl proti politickým mandatárom a či tam bol nejaký politický tluk. Áno, proti politickým mandatárom, politický tlak v podstate nie je v tomto zmysle, nie tak, ako to majú inde. No a čo sa týka tejto situácie v iných štátoch, tak to neviem. Situácia, ktorá sa týka mojich protikandidátov, tu môžem povedať, len to, že si myslí to obrovská podsta, že som v takom úzkom kruhu kandidáta, ako aj pani Kovezi, ktorú veľmi obdivujem za jej nasadenie a za jej odvahu a celkovo si myslím, že sa dá povedať, čo sa týka ďalších dvoch protikandidátov, že sa cítim veľmi poctený byť tu ich v pri, v, tu byť v ich prítomnosti. FDD e sa vzdala prideleného času, takže pani kolegyňa Pitera teraz. Začneme kolegami, dotlivcami. Przewodnicząca, ja chciałam... Ďakujem, pani predsednička. Ja som sa chcela čiastočne vrátiť k otázke pána poslanca Javora a síce, že nie všetky členské krajiny podporujú tento projekt ustanovenia najvyššej eh, Európskej prokuratúry keďže Takže mňa zaujíma tento projekt a krajiny, ktoré nepodporujú tento projekt, väčšinou tvrdia, že vytvorenie Európskej prokuratúry je na úkor nezávislosti Národnej prokuratúry a ja sa pýtam, vnímate takéto nebezpečenstvo pre Národné prokuratúry? Ako by ste odpovedali na tieto obavy? Takže neviem, ako by vytvorenie Európskej prokuratúry, kde je v podstate zakotvená nezávislosť zamestnancov, ako by táto práca mala obmedziť nezávislosť národných prokuratúr. Sú tam jasne vymedzené oblasti, kde bude platiť e, právomoc Európskej prokuratúry, no a tu je zaručená v nariadení nezávislosť aj vo vašich očiach Európskeho parlamentu. Je tam v podstate aj povinnosť e, byť zodpovedný. Takže si myslím, že rozhodne toto byť, že toto nebude obmedzovať nezávislosť národných prokurátov. Ja si nedokážem predstaviť, že by niekto mohol prísť takýmto tvrdením. Ďakujem. V mene Výboru pre rozpočtovú kontrolu vám ďakujem za vaše odpovedia. je pre nás tiež poctou, že sme vás poznali. Ďakujem, vážení poslanci, za vaše otázky. Teraz by som chcela poďakovať aj panu Riterovi za jeho dnešnú účasť. Teraz chcem povedať, že po tomto vypočutí príde samozrejme plné vyhodnotenie všetkých kandidátov a všetkým poslancom oboch výborov dám príležitosť eh, vykonať toto hodnotenie u všetkých troch kandidátov. A ako o to požiadal predseda parlamentu vo svojom liste, taktiež eh, teraz sa toto rozhodne a dáme vám vedieť. Ďakujeme za vašu účasť. Vážení kolegovia, ďalší kandidát príde teda trochu skôr, takže nebude veľké časové zdržanie, už sú na ceste dvaj kandidáti, bude tu o minútu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 tie isté informácie, ktoré ste počuli už predtým. Pre kandidáta, ktorý je tu teraz s nami. E, prvý ústny prejav e, maximálne 7 minút, potom otázky a odpovede 63 minút, 14 otázok, 7, potom e, výbor kont Treba rešpektovať rečnícky čas. Veľmi striktne budeme do, e, dohliadať na ten teda vymedzený čas. Tlmočenie máme k dispozícii a môžete preto hovoriť v rodnom jazyku. Nehovorte ale prosím rýchle, pretože prejavy sa tlmočia. A teraz bezodkladne vám dávam slovo na 7 minút. Please go ahead and welcome. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, dámy a páni poslanci. Dovolte mi, aby som sa zamyslel. Jeden z bývalých predsedov parlamentu, pán Klaus Henčer, pred 23 rokmi poprvýkrát spomenul myšlienku európskeho prokurátora ja sa tu dnes, dámy a páni, e, pred vami prezentujem s dvoma skúsenostiami. Najprv ako sku- zo skúsenosti e, sku- prokurátora, skúseného prokurátora a tiež z pozície európskeho magistrátu. 20 rokov kariéry venovanej spolupráci súdnej operatívneho charakteru. Ale je to tiež skúsenosť e, e, Európana, ktorý budoval Európu, pretože dvakrát som mal za úlohu konštruovať alebo zúčastňovať sa z rodu dvoch e, dôležitých pilierov Európskej súdnej spolupráce, vytvorenie e, styčného úradu a, a takisto vytvorenie Eurojustu, kde som e, zastupoval Francúzsko. Európsky magistrát presvedčený, presvedčený za, zástanca Európy, skúsený prokurátor 32 rokov vo verejných službách. 14 rokov z toho som venoval boju proti e, ekonomickej zločinnosti. Na začiatku to boli e, rôzne typy podvodov a neskôr potom oveľa e, komplikovanejšie prípady pranie špinavých peňazí, podvody z DPH, korupcia a tak ďalej a tak ďalej. 10 e, ďalších e, rokov e, som venoval funkciám rôznych typov prokuratúry teritoriálneho charakteru a dnes ako generálny prokurátor zodpovedný na regionálnej prokuratúre. Tieto dva typy skúseností dávam teraz k dispozícii do úradu Európskeho prokurátora E, dokážem pracovať e, spoločne v týme s profesionálov z oblasti e, súdnictva z rôznych úrovní v prostredí multikultúrnom a viacjazyčnom. Rád by som hľadal všetky potrebné synergie a tiež spájať všetkých členov Európskej prokuratúry do týmu, ktorá bude solidárna, zjednotená, pracujúca v dobrej klíme. Z môjho pohľadu dôležité tu bude nezávislosť, objektívnosť, rešpekt základných práv a taktiež deontológia. Na to bude potrebné konsenzus, e, diplomáciu, ale vždy, dámy a páni, i odhodlanie, ktoré bude e, vlastne prinaliehať, pri, príslušať tomuto šéfovi prokuratúry. Podľa mňa, dámy a páni, úrad Európskej prokuratúry od začiatku bude mať pred sebou tri základné výzvy. Tento úrad bude v prvom rade potrebovať vieryhodnosť ako nový európsky orgán uprostred európskych a národných e, súdnych inštancií, inštancií, inštitúcií a orgánov trestný, e, činných v trestnom konaní. Základnou zodpovednosťou Európskeho generálneho prokurátora bude viesť tento úrad prokuratúry, aby získaval legitímnosť ako predpoklad vieryhodnosti. Po druhé, EPPO ako úrad Európskej prokuratúry, bude musieť presviečať, presviečať 22 členských krajín, aby spolupracovali s týmto úradom a, a posúvali mu prípady, e, ktoré sú v jeho kompetencii. Taktiež bude treba presvedčiť 6 ďalších členských krajín, ktoré nebudú participovať na systéme Európskej prokurátory, aby pomáhali úradu prokurátory, kedykoľvek to bude potrebné. Všetky ďalšie e, agentúry EÚ takisto musia byť presvedčené. Mám tu na mysli najmä OLAF, Eurojust a Europol. A hlavné prepojenie medzi týmito štyrmi, vrátane EPPO, bude musieť byť vzájomná dôvera. Minimálne prosím nezabúdajte, že EPPO musí poskytovať tiež nové výhľady e, e, pre EÚ. Vieme, že sa spochybňujú demokratické základy vo viacerých, e, teda základy EÚ vo viacerých členských krajinách EÚ. Bojujúc efektívne proti e, e, porušeniam e, zákona a proti všetkým spojeným typom zločinnosti, vrátane korupcie, Európska prokuratúra bude novým nástrojom demokratickej dôvery. Na záver, dámy a páni, som e, sa prešiel e, kon, e, mostom, ktorý je nazvaný po mene Konrada Adenauer. Tu by som chcel pripomenúť jeho pamiatku. On nám svojho času bol povedal, že dejiny sveta sú i súhrnom toho, čomu by sme sa boli bývali mohli vyhnúť. Pri budovaní Európskej prokuratúry máme pred sebou veľkú výzvu. Súčasne však Máme pred sebou veľkú príležitosť no- vytvoriť nový nástroj demokratickej dôvery. Dámy a páni, v žiadnom prípade nemôžeme túto šancu premeškať. E, dlhujeme to našim spoluobčanom. Ďakujem vám. Thank you very much, uh, Monsieur Bonner. Ďakujeme, pán Bonner. Začneme teraz s otázkami hneď uh, uh EPP. Pán Engel na minútu, nech sa páči. Ďakujem ti, Claude. Uh, to, čo prispieva tak trochu k vytvoreniu dôvery, je to, že máte meno ako e, bývalý riaditeľ môjho gymnázia. Mám otázku. E, týka sa to krajín, ktoré nechcú byť súčasťou tohto systému. Určite majú na to dobré dôvody. Nejde len o nejaké abstraktné konštrukty o národnej suverenity, tak ale Chcel by som sa spýtať, ak by ste mali túto funkciu, ako si myslíte, že autorita tohto úradu môže presvedčiť tých, ktorí nie sú ešte súčasťou systému, že nakoniec to uznajú a ako sa môžu, e, možno tento úrad použiť na to, aby tu ne, e, e, E, nedochádzalo k takým e, udalostiam, ako pozorujeme zo strany Rumunska voči rumunskej kandidátke. Napríklad hovorme e, samozrejme o veciach, ktorým sa dá vyhnúť, že? Na dve minúty, nech sa páči. Odpoviem vám k tej prvej časti vašej otázky. Európska prokuratúra musí demonstrovať svoju schopnosť preukázať sa že bude vedieť e, e, účinne bojovať proti všetkým porušeniam, ktoré sa týkajú finančných záujmov e, Európskej únie. To je jeho misia. Pre mňa korupcia, zneužitie sociálnych služieb, organizované podvody, to sú všetko veľké témy, ale musia mať prepojenie v prvom rade s porušeniami ktoré sú spojené s finančnými záujmy. To je ten prvý základný cieľ. A keď sprejaví túto, túto kapacitu bojovať proti takýmto porušeniam, tým pádom sa ukáže v príklad, pôjde vzorom voči tým šestim krajinám a možno e, postupne tým dobrým príkladom sa veci možno posunú. A ten druhý aspekt, ktorý ste spomenuli, myslím si, že je to situácia ktorá by mala vlastne podrobiť otázke šéfo, šéfa prokuratúry. A ja si myslím, že ten postup by vždy mal byť taký pre generálneho prokurátora, to, čo nám hovorí text, čo nám hovoria predpisy. Máme tu poslanie, máme tu právny rámec, teda re, treba ho, my ho máme rešpektovať a ukazovať, že používajúc ten text sa E, prokuratúra stáva nezávislou inštitúciou a právomoc tu bude rešpektovať túto nezávislosť a šíriť ju voči ďalším krajinám. Už som o jednej hovoril, ale môžu pribudnúť ďalšie. Ďakujeme. Za SAD na minútu pani Sipel. Thank you very much, Mr. Ďakujem, pán Bonard. Majúc na pamäti veľmi rozmanité právne systémy v členských krajinách. Mohli by ste mm, podrobnejšie vysvetliť, akým spôsobom vy splňate všetky tie požiadavky potrebné na pozíciu hlavného generálneho prokurátora, tak ako to ukazuje článok 14 nariadenia. Osobitne citujem, že vaša nezávislosť je nespochybniteľná a máte kvalifikácie požadované na vymenovanie na najvyššiu pozíciu eh, prokurátora vo vašej príslušnej členskej krajiny. krajine. Ďakujem. Many thanks for your question. Ďakujem vám za vašu otázku. Tu je dve hlavné body sú nezávislosť a požiadavky. Začnem tým druhým bodom, pokiaľ ide o požiadavky, ako som bol povedal pred pár minútami, prešiel som všetkými pozíciami, v rámci e, systému prokuratúr vo Francúzsku. Mladý, ako mladý prokurátor e, som začal a teraz som e, vyššie postaveným prokurátorom a využívam všetky prostriedky, ktoré majú prokurátory vo, vo Francúzsku dispozícii na plnenie svojho poslania. Dnes generálny prokurátor vo Francúzsku, ako vo všetkých iných, je najvyššia pozícia v rámci úradu pro, prokuratúry. Takže bol som mladý prokurátor, potom neskôr som dlhšie pracoval ako prokurátor v Európe, kde som spolupracoval s ďalšími orgánmi a teraz e, ako vyššie postavený prokurátor mám, e, myslím, že splňam všetky požiadavky, ktoré e, požaduje nariadenie o úrade Európskeho prokurátora. Pokiaľ ide o nezávislosť, niekedy vo Francúzsku Ehm, dostávame otázku, že pôvodne e, náš systém francúzsky bol veľmi hierarchický. To znamená, že minister spravodlivosti v minulosti mohol dávať inštrukcie generálnemu a e, hlavnému e, prokurátorovi. To sa ale zmenilo, už po 6 rokov je to iné a minister spravodlivosti už nemôže vydávať inštrukcie v jednotlivých prípadoch verejnému Eh, prokurátorovi. To je veľká zmena eh, v našej kultúre. Eh, pokiaľ ide o prokurátora vo Francúzsku, uistujem vás, s mojimi podriadenými prokurátormi vidím, sa snažím, aby to mali takisto na pamäti. Treba byť spravodlivý k všetkým ostatným kandidátom, takže držme sa prosím času. Helga Stevens za EKR. Ďakujem, pani, pán predseda. Kolegovia, pán Valer, vy ste písomne popísali eh, komplikované eh, vzťahy medzi členskými štátmi a EPPO. Môžete nám o tom povedať viac? Aké prostriedky má EPPO, aby eh, riešil cezhraničné trestné činy. Helga, prosím, nebol preklad, takže... No, Mali sme anglické tlmočenie, mám prejsť do angličtiny. Len prosím, opätovne začnite. Takže ešte raz. Tak, pán Valer, vy ste napísali odpovede na komplexný vzťah medzi EPPO a neúčastniacimi sa členskými štátmi. Môžete nám o tom povedať niečo viac? Aké prostriedky má EPPO k dispozícii, aby sa mohli riešiť cezhraničné e, trestné činy s účasťou týchto členských štátov, pretože tieto členské štáty mali väčšinou politické dôvody, prečo sa nechce zúčastňovať na EPPO, takže je možné, že tam bude aj politický tlak takýchto prípadoch, takže prosím, čo si o tom myslíte? Thank you, Helga. Sorry for the interruption, Bonner. Prepačte za to prerušenie, Helga. Teraz pán Bonner. Ďakujem za túto otázku. Je to veľmi dôležité eh, sa na to pozrieť z tejto respektívy. Prestante sa predvádzať, hovorí pán predseda. Možno trošku zmetiem teraz tlmočníkov, to je tá moja spontánnosť bez e, veľkého omeškania k krajinám, ktoré sa nezúčastňujú systému. Je tu časť e, nariadenia, ktorý vychádza z toho, že nezúčastnené krajiny sú spojené s ďalšími krajinami cez princíp e, úprimnosti, úprimnej spolupráce a následne európsky prokurátor, teda tí delegovaní prokurátori, ktorí sú vlastne hlavným koreňom práce prokuratúru. Oni sú určite spôsobili použiť nástroje súdnej spolupráce, či sú to európske e, vyšetrovania alebo európsky zatýkač na celom území Európy, e, teda aj voči nezúčastneným krajinám, ktoré neparticipujú na e, posilnenej spolupráci. Otázka by sa mohla skomplikovať do tej miery, že vieme, že komisia má teraz preverovať otázku, či bude potrebné mať nástroj doplnkový, ktorý bude spájať európskeho prokurátora s krajinami nezúčastnými. Je to otázka, ktorá je otvára, otvorená a ktorá načrtáva dôležité právne otázky a je isté, že ak by som bol vymenovaný, bola by to jedna z mojich prvých priorít zabezpečiť to, aby európsky prokurátor dokázal plnohodnotne spolupracovať s členskými krajinami. A ja vám pripomínam, že i Eurojust je nástroj, ktorý umožňuje prekonať problémy, pretože e, e, on garantuje tú integrálnu e, súčasť spolupráci členských krajín EÚ. Ďakujem. Um, A teraz ďalej, nech sa páči. Eva, ospravedlňujem sa, ospravedlňujem sa. But um, for the Audi group, Natalie Griesbeck, please. Natalie, sorry.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 je potrebné, aby vlastne tie národné e, záujmy e, boli riešené s prokurátormi a potom aké sú, e, ako môžete garantovať aplikáciu a realizáciu tohoto parketu. Ďakujem. Députée, oui. Vážená pani poslankyňa, samozrejme, keďže tu ide o korešpondenciu Eurojust, tak to bude zásadná vec, pretože to bude E, také prirodzené prepojenie európskeho, e, vlastne pro, Európskej prokuratúry a Eurojustu. E, teraz vlastne pokrýva celé, celé územie EÚ a dokonca ďalej, pretože Eurojust podpísal dohody o spolupráci s ďalšími krajinami, takže je tu taká veľmi široká vízia o spolupráci. Máme tu dohody s Norskom, Švajčarskom s Amerikou plus e, dohody o spolupráce a e, vlastne ide tu o to, aby sme s tým spôsobom trošku e, rozdelili túto, tento akčný rádius. Samozrejme, je potrebné, aby sme vytvorili veľmi úzke pracovné vzťahy medzi týmito ľuďmi, aby sme mohli sfinalizovať tie osy spolupráce a vytvoriť komunikačné kanály, E, ktoré by nemali teda publikovať priebeh práce, ale mali by byť plynulé, takže je potrebné, e, aby sme to urobili. Vidíme, že Eurojust to dokáže a dokáže vytvoriť aj spoločný vyšetrovací e, výbor. Pokiaľ ide o národné záujmy európskeho prokurátora, tak to od samého začiatku je mne veľmi blízka téma. Vieme, že na základe reglementácie je možné mať E, e, delegovaného európskeho prokurátora, ktorý má dve vlastne úlohy, alebo môže to byť európsky prokurátor, ktorý patrí iba na ten európsky, do, do európskej prokurátory. A tu je treba nájsť nejaký spôsob, že či takýto prokurátor chce mať dve úlohy alebo len jednu úlohu. A to môže byť e, istým zdrojom E, e, ťažkosti a to potom samozrejme bude závisieť od zodpovednosti e, prokurátora. Eva Žoli, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán generálny prokurátor. Ja by som sa chcela spýtať, aký je váš postoj k eventuálnemu rozšíreniu kompetencie európskeho prokurátora v prípade terorizmu a o, teda o terorizmus a environmentálne zločiny. Ďalej, vy ako zodpovedný za Všeobecnú prokuratúru e, a že vlastne táto vaša vízia nezávislosti, aká je, lebo my vidíme, ako, čo sa dialo vo Francúzsku v prípade aféry Benala. Takže vy by ste boli schopní začať iniciovať vyšetrovanie Panama Papers a e, e, priemyslu prania špinavých peňazí, kam sú zapojené aj niektoré banky a nepochybujem, že aj niektoré aj z, vaš, z vášho rezortu. Ďakujem, pani poslankyňa. Keďže tu ide o rozšírenie kompetencií, tak samozrejme tu ide o otázku, e, na ktorú každý čaká odpovede. Ja to veľmi dobre chápem. E, samozrejme, už v samotnom genetickom fonde Európskeho prokurátora sa predpokladá, že tak ako lietadlo, ktoré vzlieta, potom dosiahne letovú hladinu a letí, tak samozrejme toto je podobné. My vieme, že sú tu ďalšie kompetencie, to sú z článku 86 Lisabonskej zmluvy. A to je vlastne genetický kód Európskeho prokurátora, ale musíme byť, e, musíme byť e, opatrní, ako hovoria Briti, step by step a my musíme udržať tú kapacitu, udržať tú letovú hladinu. Musíme e, možno, že trošku ten, e, tú výšku zvýšiť a potom skutočne môžeme letieť aj na, e, dia, na veľké vzdialenosti. A ja si myslím, že tu na je veľmi veľa vecí, nad ktorými sa treba zamyslieť. Terorizmus, ekologické e, zločiny, lebo je aj ekologická kriminalita. Veď text nám hovorí, že všetky e, priestupky v oblasti vážnej nadnárodnej environmentálnej e, kriminality, to je veľmi široké pole. A vážená pani, ja nevylučujem žiadne z týchto vecí. A pokiaľ ide o nezávislosť a o Panama Papers napríklad, tak my v mojom rezorte sme veľmi minuciózne e, prehľadali všetky kúty doslova Samozrejme, že sú tu aj iné oblasti, ktoré tu nebudem spomínať, lebo to sú živé záležitosti, živé aféry, ale to je dnes na zodpovednosti e, generálneho prokurátora. Oveľa menej je to na ministerke spravodlivosti, aby dohliadala na prácu prokurátorov. A my na prokurátore túto dohľadovú prácu sme robili a ja si myslím, že e, to je zodpovednosť e, toho prokurátora hlavného. E, pani Roberta Mecola, EPP. Pardon, ospravedlňuje sa pán predseda. Áno. Áno. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že nemám samozrejme žiadne obavy z nezávislosti prokuratúry, ale mám obavy z pro, o nezávislosti prokurátory. Eh, ja si myslím, ja nesielam to, čo ste, eh, čo ste teraz povedali, pretože tá nezávislosť eh, napríklad prokuratúry vo Francúzsku, tá nie je úplne jednoznačná. Dovolte mi, aby som sa spýtala na jednu vec. Aké sú konkrétne nástroje? Aké sú nástroje vo veciach tej, tej slabej miery nezávislosti pretože sú jednoducho štáty, kde tá nezávislosť prokuratúry je veľmi slabá a nepostačuje mi, pokiaľ tam počujem nejaké slova, áno, je tu potrebná presvedčovacia práca, je potrebné vytvoriť si dobrý tým, musí byť človek polyglotom a tak ďalej. To všetko mi nestačí. Aj vtedy nie, pokiaľ by ste povedali, že musíte, musí zapostupovať pragmaticky a podobne. Ja očakávam od európskeho eh, prokurátora, eh, nie, nie, pardon, neočakávam od európskeho prokurátora diplomáciu. Eh, áno, ďakujem veľmi pekne za túto otázku, pani poslankyňa. Ja by som povedal, že E, Európsky prokurátor musí mať veľkú diplomatickú kapacitu. Máte pravdu, pokiaľ ide o nezávislosť. Nezávislosť to nie je niečo, čo sa dá nariadiť alebo čo sa môže len vyhlásiť. Pokiaľ ide o nezávislosť e, prokurátorov vo Francúzsku, tak mentalita sa zmenšila a to je už 6 rokov. Môžem vám to povedať, pretože som to zažil vo vnútri a môžem skutočne e, o tom svedčiť a vydať silné svedectvo, pokiaľ ide o moju vlastnú pozíciu, tak ak by som viedol Európsku prokuratúru, tak vám môžem e, úprimne povedať, že budem mať 58 rokov. So 7-ročným mandátom by som dosiahol vek 65 rokov a nič by som neočakával od francúzskych úradov. Ja ako európsky prokurátor by som bol plne nezávislý. A keďže e, sú tu nástroje isté, a máte pravdu, keď ste to spomenuli, E, to, e, na to je na e, šéf prokurátorovi, aby v každodennom živote overi, overoval s európskymi prokurátormi a v práci spôsob, ako tí delegovaní európsky e, prokurátori, ktorí sú tým skutočným teplomerom v národných súdnych systémoch, ako pracujú, ako fungujú a ak by tam došlo k nejakým Eh, odklonkám od eh, nezávislosti, tak v tom eh, okamihu šéf Európskej prokuratúry, tak ako som to zažil v Eurojuste, pani poslankyne, keď došlo k dysfunkcii spolupráce, tak potom vo výročnej správe Eurojustu by sme o tom informovali a malo by to dôsledky. A E, pokiaľ ide o moje menovanie za európskeho prokurátora, tak to je na vás. A ja budem pred vami sa zodpovedať a preto pred vami tieto otázky spomínam, dámy a páni. Roberta Metzola for the EPP. Thank you very much. Um, in addition to what you told us Ďakujem veľmi pekne. Okrem toho, čo ste nám už povedali, mohli by ste nám povedať niečo eh, zo svojich skúseností s týmito vysokými prípadmi, ktoré boli veľmi dôležité, ktoré pritiahli záujem verejnosti boli to tie najkomplikovanejšie politicky nabité pro, pro, problémy. Boli tu orgány, ktoré v, e, činné v trestnom konaní, ktoré buď odmietli sa tomu venovať, alebo odmietli to vyšetrovať. A moja otázka je, ako by ste pristupovali k členským štátom, ktoré nebudú spolupracovať a niekoľko konkrétnych príkladov, a ako ste e, bojovali proti týmto trestným mm, zločineckým bandám a ako by ste riešili tieto záležitosti, keby ste boli v úrade. As to the media, No pokiaľ ide o médiá, viem vám povedať, že Mal som v, vo svojom predchádzajúcom zamestnaní ako eh, hlavný prok, eh, prokurátor veľké skúsenosti s médiami a keď nejako vysoko postavená osoba alebo vysoký štátny úrovník, s ktorým som musel pravidelne spolupracovať raz do týždňa, eh, to, čo my nazývame prefektúrou, teda to je vysoké E, toto je vysoký úrad, či už v meste alebo v regióne. A ja e, ako hlavný prokurátor, keď som musel túto osobu potrestať za to, že e, zneužila verejné statky. A to išlo nielen z mojej strany, ale aj zo strany odborov do médií. A neustále si treba uvedomovať, práve, že e, tu je nestrannosť a objektivita. To je veľmi dôležité. Musíte sa pozrieť na dôkazy proti tej osobe alebo aj v prospech tej osoby. To musíte neustále mať na pamäti, aj keď e, vstupujete do kontaktov s médiami. No a tie krajiny, ktoré s EPPO nebudú spolupracovať, tam bude vyššia zodpovednosť aj na strane ECP, eh, e ako aj na strane kolegia, pretože my musíme ukázať svoju nezávislosť. My musíme ukázať, že ECPO je zainteresovanou stranou a toto opäť bude znamenať, že keď vzniknú problémy, my ako európsky prokurátor a ako hlavný prokurátor, prokurátor, sme za to zodpovední, ale zodpovedáme sa aj parlamentu, takže toto naozaj budem riešiť. Toto je veľmi dôležité a nesmieme to spustiť zo zretela. Ďakujem veľmi pekne a teraz eh, SAD, hm, pán Pavel. Áno, nechcem, aby sme tu mali nejaké... Teda vy ste práve ukázali, že nebudú tu... Execution service is regulated differently across states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 bude jedna z e, platform aktivity, už som to povedal a opakujem to, e, to je práve delegovaný európsky prokurátor, ktorý bude e, stále v kontakte s národnými prokuratúrami. A preto bude veľmi dôležité pre európskeho prokurátora, ale aj pre všetky členské štáty, aby tohto európskeho delegovaného prokurátora postavili na strategické miesto, kde bude môcť zachytávať informácie a tie najdôležitejšie témy v oblasti podvodov tak, aby mohli prejsť na európsky ku prokurátoru. Ale samozrejme, že e, nemyslíte si, že dvaja alebo traja prokurátori budú pokrývať celé široké e, územie. Možno bude dôležité, aby títo delegovaní prokurátori boli v kontakte aj s prokuratúrami v členských štátoch a vlastne takýmto spôsobom bude potom potrebné e, informácie posúvať tak, aby tie najdôležitejšie aféry, e, ktoré dnes e, sú ako, ako ad acta, tak aby k tomu nedochádzalo. Takže myslím si, že to sú stra- otázky strategické a treba sa im rýchlo venovať. A pokiaľ ide o druhú otázku, e, my vidíme čoraz častejšie, že e, spravodajské služby, alebo teda inteligencia, informácie, ktoré cirkulujú, pre mňa tajné služby nie sú privilegiovanými partnermi Európskeho, e, par, Európskej prokuratúry. Ja som francúzsky prokurátor a ja očakávam od svojich služieb e, dôkazy, súdne dôkazy. A e, ak budem európskym prokurátorom, tak musím robiť to isté. Pán Man Kamako, a potom pán Makovej. Mulțumesc. Uh, prima... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Uh, pokiaľ ide o úlohu Európskeho, Európskej prokuratúry, to by mala byť skôr koordinačná diplomatická úloha a koordinačná s členskými štátmi skôr ako e, skutočná práca e, na konkrétnych e, podvodoch alebo na konkrétnych témach. A moja druhá otázka, aké sú priestupky, E, ktoré prináležia do jurisdikcie Európskeho e, prokurátora okrem e, podvodov v oblasti európskych fondov a DPH. Kde sa nachádza zoznam takýchto priestupkov? Tumesk. Vážená pani poslankyňa, odpoviem vám na tieto dve otázky. Šéf Európskej prokuratúry musí mať obidve schopnosti. Zároveň musí vedieť koordinovať a e, samozrejme tam sa očakáva istá diplomatická citlivosť, ale nielen to musí poznať svoju prácu a keď Európska nejaký prokurátor e, alebo kolégium bude hovoriť o podvodoch, nadnárodných podvodoch, on musí poznať mechanizmy, aké sú podmienky a aké sú charakteristiky jednotlivých priestupkov. To znamená, že e, e, prokurátor je akýmsi technikom súdneho dvora a práve preto ja dnes kandidujem. Ale funkcia, ktorá, ktorú mu dáva aj e, nariadenie šéfu, šéfa parketu, tak to je presne, aby sa prejavil a, a tento e, skvelý nástroj, aby európsky e, prokurátor spolupracoval a spolufungoval s ostatnými členskými štátmi. To znamená, že to nie je dvojitá funkcia, ale to je skôr taká multitask funkcia a práve z tohoto dôvodu ja si myslím, že byť zároveň technikom to je jedna vec, to je nevyhnutné, ale nie je to dostatočné. A pokiaľ ide o zoznam priestupkov, tak my všetci myslíme, keď hovoríme o o týchto priestupkoch, tak často myslíme na podvody v oblasti HDP, ktoré sú tie najvážnejšie zločiny. A to treb, je to potrebné brať ako referenciu, ale musíme disponovať aj zoznamom znamom kompetencií EPIDIO a tam sa hovorí o smernici PIF, ktorá nám presne hovorí o tých jednotlivých priestupkoch a tam sú všetky typy priestupkov, podvody, pranie špinavých peňazí a ďalšie. A to všetko môže v tom či onom okamihu poškodiť záujmy Európskej únie. A, a za EPP pán Radev. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Бонар. Dobrý deň, pán predseda. Ďakujem pekne za slovo. A mm, keď sa vytváral Eurojust, tak e, prepačte, mohli by ste začať ešte raz. No, takže v tom e, kontexte. Takže pri e, francúzskej prokuratúre vy máte samozrejme veľké skúsenosti aj na európskej úrovni a to aj práve založením Eurojustu. Okay. So sorry, Mr. Rade, for the third time. If you can start and just, just... Pán Helio, prepačte, môžete ešte raz začať, prosím. Vidím, že s bulhačinou to zrejme nefunguje. Mm, pán Benadia povedal, že nemám, nemám dobrú hovorinu, žiaľ Bohu. Dobre, takže máme, máte veľké skúsenosti a viete, aké výzvy uh, stoja pred európskym prokurátorom. Vo vašom motivačnom liste a v rámci vašich odpovedí e, tu hovoríte o potrebe rovnováhy, hovoríte o tom, že e, pravidlá by mali platiť pre všetkých, hovoríte o dialogu, o konsenze a v tejto súvislosti by som vás chcel poprosiť, aby ste nám e, ešte priblížili, ako by ste chceli tento dialóg a spoluprácu urobiť medzi e, jednotlivými komorami, medzi Európskym parlamentom a medzi jednotlivými prokurátmi, tak, aby sme dosiahli dobrý výsledok pri jednotlivých šetreniach. Vy hovoríte takisto o možnej špecializácii komor, či geografickej alebo odbornej. Ako to konkrétne myslíte? A e, konečne záverom teda, čo podniknete preto, aby sa práca Európskej prokuratúry e, s, e, aby, sa, aby ste eh, toto približili európskym občanom. Ako by ste to prepojili? Ďakujem veľmi pekne. Blagodaria. <laughs> That's the only one. Uh, <laughs> monsieur le député, je... Vážený pán poslanec, naozaj otázka fungovania eh, permanentnej komory. Ja som toto trošku rozvinul vo svojej písomnej odpovedi. To bude veľmi citlivý okamih, a to bude treba vyriešiť hneď na začiatku. Prečo? Pretože v samotnej štruktúre fungovania Európskeho, Európskej prokuratúry tie permanentné komory e, sú tým srdcom, tým, e, tou hybnou silou práce tam, kde treba operatívne sledovať jednotlivé aféry. A šéf parketu alebo šéf prokuratúry musí bdieť nad tým, aby E, pracovná záťaž bola vyvážená medzi jednotlivými komorami a teda bude potrebné veľmi presne stanoviť zloženie a budeme hovoriť aj špecializáciu tých jednotlivých tém. To je zodpovednosť šéfa prokuratúry, pretože prepojenie sa robí následne spolu s delegovaným prokurátorom, ktorý spolu so šéfami štátov budú môcť poskytovať informácie na vrch aj nadol a budú môcť vydávať žiadosti o vyšetrovanie alebo príkazy na vyšetrovanie. E, e, takáto snaha o rovnováhu, lebo to hovorí aj texty, aj nariadenia práca, bude rozdelenia E, bude tak trošku náhodne porozdeľovaná, ale samozrejme tú náhodu treba trošku skorigovať, treba sa pozrieť a zadefinovať jednotlivé špecializácie, e, a zohľadniť geografické alebo funkčné aspekty. To budú možno také prvé kroky, ktoré určite e, dajú tie dobré indikácie, ktoré bude treba sledovať. Ďakujem. Okay, and finally for the Libe committee, the final... A teraz za Libe Pán Dietmar Koster za SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj za tú prezentáciu. Áno, som tu. Áno, áno, boli ste tam veľmi dobre osvetlení. Áno, áno, vidím. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, pán Bonner, za vašu prezentáciu. Moja otázka je následovná. Zaoberali ste sa niekedy aj veľmi komplikovanými nadnárodnými vyšetrovaniami, napríklad keď išlo od nadnárodné orgány, ktoré by si vyžadovali koordináciu, rokovania, pokiaľ ide o ďalšie konflikty mimo vnútroštátnych orgánov a čo považujete za pridanú hodnotu v EPPO a ako plánujete túto pridanú hodnotu ozrejmiť tým členským štátom, ktoré momentálne sa nezúčastňujú tohto projektu EPPO, tak aby ste ich podporili, aby sa neskôr aj oni pripojili k EPPO. A máte nejaké skúsenosti, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí? Ďakujem. Moja odpoveď nie keďže tu pôjde o koordináciu a negociáciu v rámci nadnárodných E, tém. Ja môžem na základe svojej skúsenosti z Eurojustu povedať nasledovné. Mal som privilégium predsedať koordinačnej schôdzi Eurojustu o praní špinavých peňazí a o nadnárodných alebo ceznárodných podvodov, ktoré sa týkali piatich krajín, nehovorím členské štáty, patrila tam aj Švajčiarsko ktoré nepatrí do EÚ, ale bolo tam prítomné a my sme to na základe e, dohody o spolupráci so Švajčiarskom mohli riešiť na úrovni Eurojustu. A tam sme mohli rozhodnúť spoločne e, prehľadanie v desiatich bankových e, zariadení e, v jednom dni. A belgický e, vyšetrovací sudca, pretože ja som to spoluriadil s Belgickom, tak on požiadal E, kedy budeme môcť e, urobiť tieto prehliadky. A on žiadal, aby sme to robili simultánne e, v ten istý deň a v tú istú hodinu. A na tejto schôdzi bol stanovený dátum, rozhodnutie bolo prijaté, opatrenia boli aplikované a skutočne v piatich krajinách vrátane Švajčiarska v deň D stanovenú hodinu sa uskutočnili prehliadky, boli za, e, zhábané materiály, išlo to 10 miliónov eur a mohli sme e, vlastne 80 per, 90 e, tých peňazí zachrániť. A takýmto spôsobom my môžeme ukazovať túto pridanú hodnotu, túto schopnosť e, ešte pridať niečo navyše k tým národným jurisdikciám. A, e, a vlastne my potom, keď vytvoríme to, ten európsky tú Európsku prokuratúru, môžeme ukázať tú pridanú hodnotu ostatným. Áno, srdečná vďaka. Je to skutočne radosť eh, vám spočúvať. Francúzi sa vždy dobre vedia predať. Takže dovolte mi, aby som položila otázku v súvislosti s Olafom. Akú, aký, akú úlohu vidíte Olaf a, a eh, jeho, a jeho úlohu v rôznych eh, šetreniach. My vieme, že máme určité problémy eh, s podchytením eh, toho pre OLAF. Ako vidíte budúcu úlohu OLAFu? Ja som spravodajkyňa pre stanovisko k OLAFu, takže môžete si aj niečo želať. A teraz, dobre, ďakujem veľmi pekne. Čo sa administratívne šetrenia, šetrenie týka, to je samozrejme otázka sama pre seba, tiež pre Európsku európsku prokuratúru s tým, že európska prokurátora začína justičnými šetreniami a je to samozrejme veľká téma a ide tu o ďalší priebeh ETPO a OLAF, e, rokovaní medzi ETPO a OLAFom môžeme pracovať na administratívnej e, samozrejme úrovni a na justičnej úrovni s OLAFom. E, ja si myslím, že tu sa urobili určité pokroky. Ja som hovorila, že je to obrovská výzva a táto, túto výzvu, tej sa musíme postaviť samozrejme s tým, že v budúcnosti sa upraví a myslím si, že momentálne to je, regula- to je smernica o OLAFe, že to sa teraz momentálne na to zapracuje, to sa vyvíja ale vážne dámy a páni, tu sa musia samozrejme urobiť aj rozhodnutia tak, aby sa to do, v budúcnosti dostalo do spolu. A, a Samozrejme, my vidíme, e, stále Európska prokuratúra môže e, získať aj pre seba tú stálu, stále rastúcu prídenú hodnotu OLAFu, ale znamená to, že môžeme to získať, a OLAF si môžeme získať späť to, svo, to svoje pole pôsobnosti. Samozrejme, OLAF má obrovskú výhodu, pretože oni už poznajú tie prípady, e, to, to majú znalosti, ktoré Európska prokuratúra ešte, nie, nie, alebo ešte nemá, pretože ešte neexistuje. A tá interoperabilita, ako sa tomu pekne hovorí po anglicky, že to je tá kapacita na spoluprácu, toto sa musí posilniť tak, aby e, sa EPPO samozrejme, aby samozrejme disponovalo informáciami, ktoré, má, e, ktorý získal OLAF z vyšetrovaní a aby sa aby to boli tie hĺbkové informácie, aby sa dali využiť a aby sa potom celé dalo, e, e, dalo posunúť na súd. Takže to je to, čo je pre nás všetkých veľmi dôležité, lebo chceme určité vyšetrovania dostať pre, e, pre na súd tak, aby sa urobilo, aby sa urobilo riadne rozhodnutie. A toto budeme musieť robiť spolu s ORAFom. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička. Určite vy máte naozaj obsiahle skúsenosti, pokiaľ ide o európsku spoluprácu v trestnoprávnych záležitostiach. Moja otázka je, áno, toto znamená, že musíte mať aj značné diplomatické schopnosti, aby ste mohli prepojiť tieto jednotlivé prvky. A ako e, európsky hlavný prokurátor musíte by, byť aj dobrým technikom, pretože sa musíte vyznať v tých technických záležitostiach. A moja otázka je, ako dokážete, že tieto tieto schopnosti vám umožnia byť silnejším prokurátorom, ako keby ste mali iné schopnosti. Teda inak povedané, ako môžete dokázať, že budete s väčšou vervou sledovať tieto prípady a správnym spôsobom to zlepšíte, ako keby ste boli len agresívni. Monsieur le député, un procureur ne doit Pán poslanec, e, prokurátor si to nikdy nemôže dovoliť. On musí byť odhodlaný. A ja veľmi dobre viem, diplomacia e, je dôležitá. Byť diplomatom je vedieť, e, zachytiť informácie, e, vedieť vycítiť zo situácie, e, po akýmsi spôsobom zachytiť inteligenciu situácie, ale tam to často končí prokurátor, keď je vo svojej jurisdikcii, keď ja sledujem nejakú aferu, kde je potrebné prijať rozhodnutie, tak ja ho príjmem. V mojich predchádzajúcich funkciách, keď som bol prokurátorom republiky, e, som e, veľmi rád spolupracoval so svojimi kolegami a námestníkmi, najmä keď to boli zložité e, záležitosti, pretože viac hlav, viac rozumu ako jedna hlava ale na záver, keď som e, si všetky informácie vyhodnotil, tak som rozhodoval ja a nikdy som nenechal, e, nenechal rozhodovať niektorého z mojich podriadených. E, šéf e, prokuratúry musí toto rozhodnutie prijať. Na to je šéfom. A európsky prokurátor, šéf prokurátori nezávislí, trvám na tom, nezávislí, sa nemá e, čoho báť pri príjmaní rozhodnutí, čo nám hovorí text, čo hovoria texty z Kodane o e, trestnej procedúre. Priestupky sú alebo nie sú. E, máme dostatočné dôkazy proti ľuďom, ktoré, nám, ktoré sú podozrivé, áno alebo nie. A potom príjmeme rozhodnutie. Robil som to 32 rokov, keď som mal 30 rokov ako mladý prokurátor, teraz keď som generálnym prokurátorom, to robím tiež. A e, nikdy, nikdy sa v tomto smere som sa nedal nejakým spôsobom ovplyvniť. Frau Kollegin Makovaj, bitte. Pani kolegyňa Makovaj, nech sa páči. <clears throat> Mulțumesc. Um, Ďakujem. E, keď si pozrieme na správu OLAF z roku 2017, konštatujeme, že väčšina vyšetrovaní e, v prípade podvodov e, a súvisiacich s zneužívaním európskych fondov. A tu hovorím o Rumunsku, kde sme mali v Rumunsku 9, v Bulharsku 7 situáciu, potom tam je Maďarsko, Nemecko, Taliansko, tam ich bolo trochu menej. V tomto kontexte vám chcem položiť nasledovnú otázku. Šírka e, e, tejto, tohto podvodu na európskych fondoch, e, ktorá súvisí s daňou z pridanej hodnoty, je veľká v východnej a strednej Európe a je oveľa vyššia v porovnaní s týmito podvodmi v iných členských krajinách, pretože toto je naznačené v správe OLAFu. Aká je vaša skúsenosť v boji proti takýmto ekonomickým kriminálnym činom, ktoré majú svoju politickú zložku ako ktorým došlo v tých štátoch, ktoré ešte neboli členskými štátmi, keď ste pracovali v Eurojuste, konkrétne Bulharsko a Rumunsko. Euh, Pani poslankyňa, keď som bol v Eurojuste, to bolo 2003 až 2007, a práve e, bol som tam, keď pristúpilo Bulharsko a Rumunsko a my sme na tom pracovali. Bolo tam práve teda samozrejme tej obdobie bez Bulharska a Rumunska. Samozrejme, že sú isté číselné správy, ktoré hovoria o činnosti ako správa z roku 2017, kde sú spomenuté prípady, ktoré e, číselne vyjadrujú isté veci, ale to nie sú vyčerpávajúce údaje. Nie len pokiaľ ide o krajiny, ktoré ste spomínali, ale aj e, pokiaľ ide o tie najstaršie členské krajiny štáty EÚ, lebo ja pochádzam naozaj z tých najstarších krajín EÚ. Ja ako prokurátor a e, šéf Európskej prokuratúry nebudem posudzovať tú či onú krajinu na základe počtu afér alebo tém, ktoré e, nám boli signalizované, udané a ktoré treba riešiť. Ja veľmi dobre viem, že v tých starších krajinách Európskej únie a počnúť s mojou krajinou, sú veci, ktoré treba sa na ne pozrieť a treba ich vyšetriť. A keď jedného dňa naozaj trafím na nejakú korupčnú aféru, dajme tomu v Burgundsku, to je krajina dobrého vína, a keď a je tu taká, taký podvod na DPH zo strany jedného, e, jedného e, vinára, tak môžem vám povedať, že veľa ľudí príde o svoje miesto, pretože Ehm, mnohí si myslia, že vo Francúzsku korupcia neexistuje, ale nie je tomu tak, to je omyl. Ja som veľmi škrupulózny v tomto smere a veľmi striktný, ale možno, že nie som e, taký striktný. E, ja mám svoju vlastnú cestu, každý prokurátor má svoju kariéru, ja už asi 20 rokov som strávil v európskej kariére, ale mám isté skúsenosť, z ktorej som sa poučil a z ktorej môžem teraz ťažiť. Yes, thank you, chair. Pani kolegyňa, áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja určite nepochybujem a takisto nikto nepochybuje o tom, že vy ste vynikajúcim prokurátorom a prokurér, ako vy hovoríte, ale otázka je, naozaj budete mať dostatok odvahy na toto povolanie, pretože táto oblasť podvodov s európskymi financiami tu eh, sa naozaj musíte zaoberať s tvrdými zločincami, ktorí sú ochotní aj zabíjať. A problém je v tom, že vlády vás nebudú vždy podporovať, oni nebudú vždy vašimi spojencami, keď vy budete musieť vyšetrovať. A tam sa to začína celé komplikovať a preto si to vyžaduje veľkú odvahu. A predpokladajme, že tomu tak je budete sa spoliehať len na dôkazy, ktoré vám poskytnú tieto členské štáty, alebo sa budete opierať aj o informácie z iných zdrojov? La de la... Samozrejme, otázka odhodlanosti prokurá... prokurátora e, je samozrejme dôležitá aj vtedy, keď treba ťa ísť proti členským štátom a v tom máte pravdu a preto ja niekedy používam termín pitbull pre prokurátorov národných a ja e, viem, čo vy myslíte tým, ale ten výraz môže byť možno trochu prehnaný, ale treba, aby prokurátor bol ako toto zviera odhodlaný a aby mal silu, aby zautočil na zlo. A my ako, e, ako e, prokurátora to robíme na individuálnej úrovni a veľmi často E, keď sa stretávame aj s takou strednou delikvenciou. A ja, ja to tam plne chápem, tie rizika, e, ktoré ste spomenuli. A samozrejme, šéf prokuratúry musí byť odhodlaný a to znamená, že musí pracovať nezávisle. Ale e, keď situácie, možno k ním dôjde, možno oveľa rýchlejšie, ako očakávame, a keď sa vyskytnú takéto situácie, treba hľadať spojencov a to v rámci demokratickej e, konfigurácie. A v takomto kontexte to ste práve vy, dámy poslankyne a páni poslanci. Prokurátor je zodpovedný pred vami, on sa zodpovedá pred vami, ale vy ako zástupcovia občanov Európskej únie, vy ste tu aj na to, aby ste pomohli, aby ste podporili prácu šéfa prokuratúry, keď príde povedať, čo urobil. A potom treba na, dokázať aj individuálnu odvahu. Ja tá mi nikdy nechybala. Mám, e, moja kariéra trvá 32 rokov a ja, ja som tu pred vami úplne integrálna osobnosť a ničoho sa nebojím. Ak by, sa, ak by som sa mal báť o seba, možno to by bolo niečo iné, ale ja som niekto, kto je veľmi odhodlaný. Javo, bitte. Thank you very much, Sharon. Pán kolega Javor, áno, ďakujem veľmi pekne. E, naozaj nás teší, že ste tu medzi nami. Áno, tu som. Vy ste spomenuli vo svojom úvode, že EPPO musí presvedčiť členské štáty, ktoré ešte doteraz nie sú presvedčené, aby boli súčasťou EPPO, aby sa stali takto neskôr. No, želám vám veľa šťastia. Nám generálny prokurátor v Maďarsku povedal, že sa k EPPO nepripojí, pretože EPPO naozaj nemá veľkú kvalitu. No, takže ja vám toto držím palce. Ale dobre, pokiaľ pokiaľ ide o politický tlak, vy tomuto politickému tlaku zo strany členských štátov a politických vlád budete musieť čeliť a potom aj v niekedy tento politický tlak bude ešte viditeľnejší, hmatateľnejší ako budete schopní chrániť svojich vlastných ľudí, svoj vlastný tím. A ďalšia otázka je, keby ste nám mohli niečo porozprávať o vašich skúsenostiach so systematickou korupciou a systematickým zneužívaním európskych fondov členských štátov. Už ste sa s takýmto niečím stretli a aké sú vaše plány v boji proti takejto korupcii? Première question, Pán poslanec, k vašej prvej otázke by som povedal, že sila Európskej prokuratúry je ukázať model, byť modelom, byť vzorom. Ja nie som presvedčený, že e, musíme robiť nutne politiku voči tým krajinám, ktoré neparticipujú v tom zmysle, že či teda oni patria. A určite si nemyslím, že šéf e, prokuratúry by mal ísť presviečať jednotlivé členské štáty, aby e, pristúpili k tejto posilnenej spolupráci. Ja si myslím, že na to sú iné, in, to sa rieši iným spôsobom. Ale e, teraz spomeniem Eurojust. Na začiatku tam sa na nás pozeralo kriticky, skepticky zo strany kolegov členských štátov z rozličných inštitúcií a hovorili, čo to je čo to, čo, čo, k čomu to povedie? A vidíte, postupne prostredníctvom príkladov sme preukázali, že máme túto schopnosť e, vzlietnúť. A ja si myslím, že tento príklad e, by mal poslúžiť aj tým členom, ktorí neparticipujú. A samozrejme, že potom je to práca európskej politiky presvedčiť ich, aby sa k nám pripojili. Pokiaľ ide o ochranu, členov prokuratúry, tak to je tiež individuálna zodpovednosť šéfa prokuratúry, aby dával pozor na to, na týchto európskych prokurátorov. A možno ešte najexponovanejšími sú tí delegovaní prokurátori európsky, aby boli chránení. A tam treba potom viesť veľmi úzky osobný dialog so šéfom prokuratúry, E, európskym prokurátorom a treba mať e, časté stretnutia s európskymi delegovanými prokurátormi, aby sa tieto situácie riešili. Ak dôjde k takejto e, situácii, tak potom ten šéf prokurátor musí vystúpiť a zasiahnuť. Vážená pani predsednička, ďakujem. Pán Bonner, vy ste pochopili, že otázka nezávislosti parketu je zásadnou otázkou a pripomenuli ste e, vašu bohatú 32-ročnú kariéru e, ako e, francúzsky prokurátor v krajine, ktorá sa nevyznačuje nevyz- nezávislosťou svojho súdnictva a dnes je to veľmi relatívna vec. Vy ste nezačali túto kariéru pred šiestimi rokmi, ale pred 32 dvoma rokmi. A my teraz vidíme, aké represie idú proti mladým a ako e, parket, alebo teda e, prokuratúry sú v službách práve vládnucej moci. Môžete nám povedať s vašou 32-ročnou kariérov, že ste nikdy neboli vystavení tlaku politickej moci? Druhá otázka. Za 32 rokov kariéry, e, z čoho bola veľká časť vo Francúzsku, boli veľké aféry, ktoré e, skutočne boli takými emblematickými e, aférami, pokiaľ ide o korupciu poslancov alebo politicko-finančné aféry a potom samozrejme súdne pokračovanie, ktoré sme mo mohli začať voči týmto eh, previnilcom. Ďakujem vám, pán poslanec, za vaše otázky. Nezávislosť francúzskej prokuratúry sa vyvíjala. Už som to povedal, samozrejme v minulosti boli situácie, ktoré som ja nezažil, takže som nebol pod tlakom. Ja teraz hovorím o tom, čo som videl je pravdou, že boli isté situácie, keď e, minus ministerstvo spravodlivosti dávalo priamo inštrukcie prokurátorom, všeobe- generálnym prokurátorom alebo republikovým prokurátorom. Ale v roku 2013 sa to všetko radikálne zmenilo. Bol prijatý zákon, ktorý takéto inštrukcie zakázal. A hneď vám poviem, čo sa stalo od roku 2013. Spomínam si, že v jednej afére, som, bol, e, som hľadal radu e, riaditeľstva e, e, prokuratúry v Paríži e, a priamo tá, toto riaditeľstvo závisí od Ministerstva spravodlivosti. Bolo to v roku 2014-2015, hneď po reforme 2013. A oni si neželali odpovedať nám, pretože sa obávali, že E, tie informácie, ktoré by mi dali, by mohli byť interpretované ako inštrukcie generálnemu prokurátorovi. E, ja som sa ocitol bez expertízy, musel som hľadať zdroje inde, ale môže vám to dať predstavu, ako sa veci zmenili. A mladí prokurátori e, sú dnes už vychovaní v tejto novej ére. To je, to je aféra Medvedev proti Francúzsku a samozrejme, že my ešte, sme nie, ešte nie sme v cieli, ešte je potrebné prijať ústavné reformy a pokiaľ ide o veľké korupčné aféry, tak tie boli často riešené aj za spolupráce Francúzska a Nemecka. Neviem, či mám ešte čas na nejaké podrobnosti. Takže to je, súčasť, to je vlastne odpoveď na vašu tretiu otázku. Ďakujem za váš čas, to bolo veľmi zaujímavé. Ďakujem vám a e, veľa šťastia. Bonner, um, like you, um... Vážený pán Bonner, ja by som sa vám za všetkých poslancov chcel veľmi pekne poďakovať. A aj poslancom sa chcem poďakovať za vašu, e, za vašu trpezlivosť a e, trpezlivosť za vašu disciplínu. A pán Bonner, e, vás len chcem informovať, že toto vypočutie vyhodnotíme v plnej miere a potom budete informovaní. Ale ešte raz vám chcem veľmi pekne ďako- poďakovať za vašu účasť, za váš čas a za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Vážení kolegovia, Takže už sa pomaly toto chýbli ku koncu, tento siahodlhý proces. Ďakujem za vašu odolnosť a teraz už e, si vypočujeme tretieho e, kandidáta. Takže tretia kandidátka je už na ceste. Ďakujem veľmi pekne za vašu disciplínu a za váš rešpekt, ktorý preukážete aj tretej kandidátke. O chvíľočku ju uvidíme. Your colleagues, if you want to, um, I was going to say if you want to take a break, but I Vážení kolegovia, práve som chcel povedať, že keď chcete mať kratučku prestávočku, ale e, kandidátka je naozaj už na ceste, už sa blíži, takže bude to len niekoľko minútiek. dear colleagues, please take your seats. Could I just say, just out... Vážení kolegovia, prosím, posadajte si, len aby sme preukázali naozaj rešpekt všetkým kandidátom. Nepresúvajte sa po miestnosti, aby sme naozaj preukázali náš rešpekt. Takže prosím, posadajte si. Predpokladám, ja viem, že je to také mimoriadne, čo od vás požadujem, ale prosím vás, upokojte sa, aby sme mohli čo najskôr začať. Takže, ak by ste dovolili, tak by sme začali. A prosím, presunte sa na bok. Myslím si, že miesta je tu dosť. A to platí pre všetkých. Prosím, Vyhnite sa, choďte von z chodbičky, aby sme mohli prijať kandidátku. Takže, vážení kolegovia, prosím, minimalizujte akékoľvek pohyby po miestnosti, aby sme všetkým kandidátom preukázali rovnaký rešpekt. Počas vypočutia prvého kandidátu tu bol veľký pohyb, takže teraz medzi nás zavítala pani Laura e, Koveši. E, chceme ju privítať, pani Koveši, na našom stretnutí výboru LIBE a chceme si vypočuť vaše informácie z vašej strany, tak aby um, sme si vás mohli vypočuť. Prosím, nie dlhšie ako 7 minút, váš hlavný príhovor. No a potom tu budú aj otázky a odpovede, takže vidíte toto na tam budete vidieť aj čas a po úvodnom príhovore budeme mať eh, dostatok času na otázky a odpovede Máme tu predstaviteľov Libe, ako aj Kont, takže každý bude mať, mm, budeme mať na to vždy 3 minúty, čiže 2 minúty otázka, 1 minúta odpoveď, tak toto bude prebiehať. Takže naozaj vás chcem všetky upozorniť, aby ste dodržiavali svoj mm, rečnícky čas. Máme zabezpečené tlmočenie, takže nech sa páči, môžete používať vlastný jazyk, ale prosím, nehovorte príliš rýchlo, keďže sa to tlmočí. Takže Mm, vážená pani eh, Keveši, vítame vás tu medzi nami a nech sa páči, máte slovo. Všetkým želám príjemné popoludnie. Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie a ďakujem pekne aj za príležitosť, aby som odprezentovala moju kandidatúru. Na začiatok budem hovoriť eh, po anglicky v mojom úvodnom príhovore, ale keďže je tu veľmi veľa rumunských mm, poslancov, veľmi veľa mojich kolegov z Rumunska, budem potom neskôr hovoriť po rumunsky. Takže najprv by som predstavila sama seba. Volám sa Laura Koveši a tamer 23 rokov som pracovala ako E, prokurátorka. Mm, teda pol, môj, polku mojho života som pracovala ako prokurátorka. Mojim, e, mojou prácou je mm, zabezpečiť, aby spravodlivosť fungovala, keď prišlo k porušeniu práva. Potom som pracovala aj na najvyšších pozíciách rumúnskej prokuratúry. Pracovala som 6 rokov ako generálna prokurátorka v Rumúnsku a potom som pracovala ako hlavná prokurátorka v Národnom protikorupčnom eh, riaditeľstve. Tam som pracovala 5 rokov. Bojovali sme najmä proti takým zločinom, ktoré sa týkali korupcie a zneužívania a podvodov s európskymi e, fondmi. Budem, e, bude mi veľkou e, cťou, aby som pokračovala v práci tak dôležitých ľudí a tak veľa ľudí, ako boli politici a vysokí štátni úradníci. Teraz naozaj musíme vložiť veľa námahy a úsilia do toho, aby EPPO fungovalo veľmi dobre. Moja vízia EPPO. EPPO musí chrániť európske finančné záujmy záujmy, musí sa zamerať na vymáhanie na majetku a prispievať k presadzovaniu eh, právneho štátu. My musíme pripraviť infraštruktúru, zriadiť eh, riadenie prípadov a tiež musíme prijať eh, administratívne pravidlá, najmä keď hovoríme o ochrane údajov, ľudských zdrojov a finančných zdrojoch pre prokurátora, aby mohol fungovať efektívne, musíme zadefinovať ciele prokuratúry, vytvoriť proces na monitorovanie implementácie stratégie, zdieľanie informácií No a tiež musíme dohodnúť priority s vnútroštátnymi orgánmi a tiež musíme spolupracovať s neúčastníckými krajinami a s tretími krajinami. Musíme zadefinovať tiež naše dohody s Eurojustom, Europolom, Olafom a s finančnou vyšetrovateľskou jednotkou a tiež sa musíme zamerať na rizika, zraniteľné a slabé stránky v rámci existujúceho právneho rámca, ako by som ja vedela k tomu prispieť tým, že budem fungovať ako príklad. Ja mám naozaj dlhoročné skúsenosti s riadením veľkých tímov, viem eh, sa rozhodovať, a e, viem a som, som zvyknutá pracovať pod verejným tlakom, pracovať v stresových situáciách. Spolu s mojím tímom som zvýšila efektivitu vyšetrovania korupcie na vysokej úrovni a podvodoch e, s fondami Európskej únie. E, tiež vymáhanie majetku. E, tam, e, to, na to sa budem zameriavať. Ja som v rámci protikorupčnej jednotky zvýšila vyšetrovanie a pokiaľ ide o zasaď, za, zabavený majetok, my sme zvýšili zabavenie tohto majetku minimálne na 300 miliónov eur ročne, to je 10 krát viac ako predchádzajú predchádzajúcom období. Bolo to viac ako 2 miliardy eur. E, tiež sme spolupracovali s viac ako 40 krajinami a takto sa nám podarilo zabaviť majetok a bankové účty v iných krajinách. Tiež sme identifikovali rôzne typológie finančných podvodov a toto môže byť napomocné pri strategických opatreniach. E, toto sú moje to, toto sú moje výdobyky. To je to, čo som dosiahla v rámci mojej profesie a teraz, aké budú moje ciele v mojej činnosti. Veľmi stručne ja si myslím, že prokurátor sa musí zamerať na nájdenie pravdy, musí byť služobníkom právneho štátu a musí mať veľmi silné morálne zásady. Musíme byť neustále objektívni. Keď čelíme nespravodlivosti, musíme sa zasadzovať za, zasadzovanie, za do, presadzovanie základných práv a práve preto e, e Práve preto prokurátori sú dôležití v, štátnom, v právnom štáte. My musíme uplatňovať právo rovnako pre všetkých a toto robia všetci prokurátori v celej Európskej únii. A toto predstavovali Giovanni Falcone a Pierre Michel. Tiež si myslím, že len nezávislé a čestné e, profesie, profesné súdnictvo môže bojovať proti finančným podvodom, ale toto nie je privilégiom prokurátorov a sudcov. Iba e, nezávislé súdnictvo môže presadiť e, uplatňovanie práva rovnako pre všetkých. Ja si myslím, že len táto nezávislosť a zodpovednosť môže spoločne fungovať. Na druhej strane si uvedomujem, že ste o mne sa dopočuli veľmi veľa negatívnych informácií o mojej práci, ale môžem vám veľmi jasne povedať, že nemám nič, čo by som skrývala a e, veľmi ochotne odpoviem na vaše všetky otázky. E, vážení e, poslanci, dámy a páni, my, ja chcem spolupracovať na, tejto, na posilnení EPPO a tiež na základe smernice o ochrane finančných záujmov únie. Tieto e, peniaze európskych daňových poplatníkov budú veľmi dobre chránené a ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že som mala túto príležitosť zúčastniť sa takéhoto otvoreného a nestranného vypočutia. Ďakujem pekne, pani Kvesi. No a teraz prejdeme na otázky. Teraz za EPP pani Roberta, Roberta Macola. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli dnes medzi nás napriek všetkým prekážkam, ktoré vám boli položené do cesty a vieme, že toto sa nestáva len v Rumunsku, ale na celom kontinente. Vy ako prokurátorka ste sa zúčastňovali protikorupčného hnutia vo vašej krajine. Môžete nám povedať niečo o týchto týchto prípadoch na vysokej úrovni, ako ste spolupracovali s OLAFom, s inými agentúrami. Ako iste viete, že PPO sa bude zaoberať tými najťažšími prípadmi, ktoré majú politický náboj, napríklad tieto. A ako budete spolupracovať, keď orgány činné v trestnom konaní nebudú ochotné s vami spolupracovať? Ako budete pristupovať k tým nespolupracujúcim členským štátom? Mm, pani Keveši, toto bola naozaj veľmi, veľmi dlhá otázka, takže vždy teda máme len dve minútky. To je skurt. Ten prípad, ktorý mal odozvu v médiách, poviem veľmi stručne. Takmer všetky prípady, ktoré sme vyšetrovali, pritiahli veľký záujem, pretože E, kompetencia národnej protikorupčnej jednotky je zameraná na korupciu na vysokej úrovni. Vyšetrovali sme ľudí, ktorí stáli na verejných funkciách, primátorov, predsedov mestských rád, ministrov, exministrov, poslancov a tak ďalej. Určite, že všetci občania chceli vedieť, o čo tam išlo. Môžem vás ubezpečiť, že verejná komunikácia sa realizovala na základe rešpektovania princípu neviny a e, ľudia, ktorí zaujímali verejné funkcie, tak e, tieto prípady boli e, publikované za rešpektovania všetkých pravidiel. Pokiaľ ide o moju skúsenosť a spoluprácu s OLAFom, ako šéf prokurátorka som s OLAFom spolupracovala, Mali sme veľmi úzkú spoluprácu, pravidlá sú veľmi jasné, e, sú tam pravidlá o výmene informácií prostredníctvom systému case management, teda riadenia jednotlivých prípadov a OLAF nebude e, vlastne dublovať vyšetrovanie, pokiaľ ide o spoluprácu s orgánmi v členských štátoch tak e, to je takisto upravené príslušnými predpismi. Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sú v kompetencii európskeho prokurátora alebo európskeho prokurátora alebo delegovaného európskeho prokurátora. Ďakujem pekne. Teraz Silvia Ivon Kaufmann za SAD. Ďakujem veľmi pekne eh, za slovo. Eh, vítam vás tu medzi nami, pani Kevesi. Ja by som sa chcela opýtať následovné. Mohli by ste nám prosím vysvetliť, akým spôsobom chcete plniť všetky tieto požiadavky, ktoré sú kladené na hlavného prokurátora EPPO na základe článku 14 tohto nariadenia hodnotenia, najmä keď bude spochybnená vaša nezávislosť alebo vaše schopnosti, ktoré sú dôležité pre týchto vysokých štátnych eh, úradníkov, keď ide o príslušné členské štáty. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto otázku. Dúfam, že chcem vás ubezpečiť, že v okamihu, keď som sa rozhodla kandidovať, tak som si to veľmi zvážila. Skontrolovala som si všetky kritériá, všetkých splňam, pokiaľ ide o profesionálnu spôsobilosť, článok 54 e, za príslušného zákona, ktorý riadi e, podmienky na menovanie na generálneho prokurátora, tak tie sú splnené. Sú to štyri podmienky. Prvá, E, to je 15-ročná prax. V mojom prípade je to splnené. E, nespo, nes, nespolupráca s tajnými službami. Každý rok my e, v tomto smere robíme vyhlásenia a ďalej nemať za posledné tri roky horšiu známku ako veľmi dobre. Bola som menovaná e, generálnou prokurátorkou a šéfkou generálnej prokuratúry a nemala som žiadne profesionálne problémy v, na odvolacom súde, kde som pracovala ako prokurátorka. A E, to nie je e, vlastne spolupráca s politickou policiou, nie je inštitucionálna poli, e, spolupráca. Ďakujem veľmi, Ďakujem veľmi pekne. EKR Helga Stevens. Eh, Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predseda, vážne kolegyne a kolegovia. Áno, Európska Prokuratúra chce vyšetrovať cez hranične a ide vlastne Ma, pracovali ste pri boji s, so zločinom, zobrali ste to k srdcu, aká je tam e, tá tá situácia a konkrétne vzťahy medzi Európskym prokurátorom a nie zúčastnenými štátami. Môžete povedať štátmi, môžete povedať k tomu niečo. A ešte jedna vec. Ide o cezhraničné záležitosti. O cezhraničné veci. Ako chcete sa venovať týmto členským štátom. E, pretože členské štáty niekedy majú záujem na tom, aby sa nezúčastnili, takže chcete, e, e, aby tam bol, vytváraný aj politický tlak? Ďakujem za odpovede. În toată activitatea mea de procuror, de peste 23 de Pokiaľ ide o moju prokurátorskú činnosť, za 23 rokov som vždy rešpektovala zákony a všetky pravidlá, trestné procedúry, postupy, ktoré sú obsiahnuté vo všetkých špeciálnych zákonoch. Ako pro, každý prokurátor a ja musím byť objektívna, musíme pracovať s vášňou, ale nepreháňať. A vychádzajúc z tohto princípu, ja som pripravená na túto pozíciu, ale aj na mojich predchádzajúcich postoch som vždy e, splnila všetky povinnosti, ktoré mi ukladal zákon a rovnako to urobím aj pokiaľ ide o e, povinnosti, ktoré ukladá nariadenie o Európskom prokurátorovi. E, pokiaľ ide o vzťahy medzi rumúnskou prokurátorou a ministerstvom spravodlivosti, môžem vás ubezpečiť, že, že ja budem vždy rešpektovať svoje povinnosti, v súlade s príslušnými pravidlami Európskeho prokurá- prokurátora, Európskej prokuratúry. Uh, pani Sophie Intveld za ALDE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pani Keveši, za váš úvod. Ja by som chcela, aby ste podrobnejšie sa ešte vyjadrili k otázke kolegyne Stevensovej. Ako by ste konkrétne využívali eh, túto novo vytvorenú sieť Eurojust pre EPPO, aby ste zabezpečili, že tieto nespoluprajúce krajiny nie len, že nebudú na prekážku v spolupráci, ale že sa pripoja. No a ďalej, ako zabezpečíte, že na základe tejto konkrétnej štruktúry eh, v rámci národných agentúr, že EPPO bude skutočne Európskym úradom a nebudú členské štáty mu klas do cesty prekážky? Este adevărat că procurorii europeni delegați Áno, je pravda, že E, európsky prokurátori boli delegovaní ako súčasť národných e, systémov a oni majú špecifický vzťah s touto právomocou, ale to bolo v minulosti veľmi efektívne v rámci cezhraničného vyšetrovania a spolupráce, kde sa využívali tieto spoločné vyšetrovacie e, týmy cez Eurojust a to bol veľmi dobrý nástroj. Tak sme to využívali v minulosti, ale keď sa EPPO nariadenie bude uplatňovať, tak sa bude pracovať na základe tohto nariadenia, kde bude dochádzať dochádzať k výmene informácií, ale ďalej tu bude aj možnosť využívania um, delegovaných vnútroštátnych uh, úradníkov, teda to budú tie kontaktné body. A tu budú tieto kontaktné body aj s tými krajinami, ktoré sa nezúčastňujú tohto systému. Pokiaľ ide o tieto neúčastnícke krajiny, Nuž, bude to závisieť od generálneho európskeho prokurátora, aby sa snažil vytvoriť kontaktné miesta, kontaktné body. A myslím si, že spôsob, akým tieto neúčastnícke krajiny môžu byť podnietení na to, aby sa pripojili k EPPO, to bude trošku podmienené aj o úspechmi e PPO, čiže potom, keď bude e PPO efektívne e, pracovať, tak to bude presvedčivé pre ostatné krajiny, aby sme chránili peniaze dajovných poplatníkov v Európe. Eva Žoli za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som pani Lavre Keveši chcela povedať, aká som hrdá na to, že tu je na napriek tej hroznej kampani, ktorá proti nej bola spustená. A môžem vám povedať, že ja to neverím. Ja to neverím a neverím to preto, lebo ja viem, aké je to dôležité, keď sa robia takéto vyšetrovania voči takejto dôležitej osobe. Prosím vás, neberte to vôbec do úvahy. No a teraz sa chcem pani veši opýtať, aké opatrenia zavediete na to, aby ste zabezpečili, že sa budú dodržiavať základné ľudské práva budúcich eh, eh, povedzme podozrivých pri vyšetrovaní v rámci EPPO. Unul din principiile fun- fundamentale ale funcționării Jeden, jeden zo základných eh, princípov je rešpektovanie základných ľudských práv E, voči tým ľuďom, ktorí sú predmetom vyšetrovania. Čiže ktokoľvek bude predmetom vyšetrovania, my budeme v rámci práce EPPO dodržiavať tieto základné ľudské práva. A keď som ešte bola hlavným prokurátorom Národnej protikorupčnej jednotky, e, tak tí ľudia, ktorí sa s ňou, so mnou spolupracovali. Moji podriadení boli vždy pokarhaní, keď porušovali práva podozrivých. A v rámci takýchto incidentov, keby sa takéto incidenty stali v rámci EPPO, keď zistím, že moji ľudia porušili tieto pravidlá, tak zavediem proti ním opatrenia. A to bude dobrým príkladom pre všetkých prokurátorov, vyšetrovacích prokurátorov, aby sa takéto niečo nestávalo aj v budúcnosti. Ale čo je dôležité, povedať, že aktivita rumúnskeho prokurátora je vždy kontrolovaná sudcami. A spôsob, aký, akým oni pracujú, ako pri, pristupujú k dôkazom, my v rámci Národného protikorupčného orgánu sme vždy sledovali, ako pristupujú k tomu sudcovia, keď si to vyžadovalo e, dôkazy, keď sudca povedal, že dôkazy sú získané nelegálnym spôsobom, tak sme to vždycky skontrolovali a tomuto sa budeme venovať aj v budúcnosti, aby sme sa takýmto situáciám vyhli. Eh, sono qui e volevo esprimere la mia piena solidarietà di fronte eh, Ďakujem pekne za slovo. Aj ja som chcela vyjadriť moju solidaritu. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že ste citovali Johna Falconyho. Ja um, som eh, s ním veľmi úzko mohla spolupracovať eh, svojho času. Ale mm, napriek tomu by som potrebovala od vás jedno objasnenie. V vašich odpovediach na otázky hovoríte, mm, alebo teda mm, uvádzate dve veci, ktoré ste dostala eh, od CIA 2011 a 2007 ste mali ste sa uznalo teda, že ste mali um, že ste mali veľmi význačnú zodpovednosť v niektorých z tých prípadov a zaujímalo by ma, čo to uh, bolo presne v, uvedené vo vašom životopise, teda, takže tie roky 2007 a 2011, od 2003 do 2005 E, to bolo v Rumúnsku, existoval, existoval väzenie CIA. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, len by som upravila jednu vec. To nebola CIA, to, to, to bola agentúra, ktorá ma vyznamenala, ktorá mala na starosti uplatňovanie práva, teda to bola agentúra tajných služieb. Tam išlo o ochranu fiskálnej bezpečnosti, ale aj o ochranu národnej meny dolár a v mojej úlohe ako hlavný prokurátor z e, protikorupčnej jednotky e, sme bojovali aj proti falošným bankovkám. Najmä išlo o doláre, ale bojovali sme aj proti eh, kybernetickej kriminalite. Potom sme tu mali nelegálne prípady phishingu a práve cybercrime, tieto kybernetické zločiny sú v Rumunsku veľkým problémom. Boli vtedy a sú aj teraz. No a pokiaľ ide o to, ako som ja bola zainteresovaná do odborného vzdelávania, rozvoja, e, príležitosti pre prokurátorov, aby tieto prípady mm, kybernetickej zločinnosti vyšetrovali. Tu sme spolupracovali s tajnými službami Ameriky. A to bolo v roku 2006 a 2007. Tu sme práve vtedy uplatňovali tieto zákony v Rumunsku, kde sme sa poprvýkrát zaoberali týmito e, IT zločinmi a počítačovými zločinmi. My sme potrebovali školenia, takže takto som sa dostala k tejto práci. No a pre túto prácu som mala dva, e, ne, nesplnila som e, e, predpoklady, pretože nebola som americkou občiankou a nepracovala som ani pre CIA. Pán Ivan. Aici, în Parlamentul European, dar în aceste două comisii Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tu v Európskom parlamente a E, tu v týchto výboroch hovoríme o veľmi dôležitých hodnotách, ako je nezávislo súdnictva, nulová tolerancia voči korupcii, právo e, vysloviť svoj názor, profesionalizmus, integrita, e, morálne hodnoty a tak ďalej a tak ďalej. Ale okrem toho Európska rada stanovila odporúčania, vypracovala odporúčania že by do toho nemali vstupovať tajné služby do týchto trestných vyšetrovaní. Ale toto je veľmi dôležité najmä pre ľudí, ktorí robia rozhodnutia, ktorí sú v tejto miestnosti. Je to pravda, že, mm, e, že e, chcem, že tento DNA, tento Národný protikorupčný e, úrad ovplyvňoval tie prípady, ktoré ste riešili. Ďalej, je to pravda, že rumúnske tajné služby boli súčasťou týchto tímov, ktoré poskytovali dôkazy vo vašich prípadoch a ako vysvetlíte, že 4 prokurátorov sa venovali týmto prípadom. Áno, ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Pokúsim sa zodpovedať to za dve minúty. A teda odpoveď aj vysvetlenie. Čiže bol tu proces, ktorý sa zameriaval na falošné tvrdenia, ktoré odzneli v tomto prípade. A tento prípad trval 4 roky a potom bolo konečné rozhodnutie. A tieto obvinenia boli lživé, tak padlo rozhodnutie. Ale toto trvalo 4 roky, tento prípad, a bolo tam veľmi veľa sudcov, ktorí boli zainteresovaní do tohto prípadu, ale ja som nikdy, nikdy nebola ovplyvňovaná. Všetko bolo zverejnené, bolo tam veľmi veľa inštancií, ktorí sa tomu, do toho vstupovali na rôznych úrovniach a pokiaľ ide o CSM, keď oni si myslia, že tu prišlo k ovplyvňovaniu sudcov, tam bol inšpektorát, ktorý si myslel, že tam boli sudcovia ovplyvnení, no mnou neboli ovplyvňovaní v žiadnom prípade a tá správa, myslím si, o ktorej vy hovoríte, tá práve bola teraz na Vysokom kasačnom súde, ale ešte to nie je doriešené. A potom sú tam aj ďalšie záležitosti, ktoré sa týkali ďalších mojich kolegov z Národnej protikorupčnej jednotky, ale ja som s tým nemala nič spoločného. A pokiaľ ide o vašu druhú otázku, no tajné služby neposkytovali dôkazy. Oni vôbec neboli do týchto trestnoprávnych e, konaní vôbec zainteresovaní. Ale akékoľvek informácie, informačné služby ktoré majú informácie o korupcii, sú povinní, sú povinní toto Národnej protikorupčnej jednotke oznámiť. Teda to boli tie dôkazy a tieto dôkazy však predkladali pros- e, prokurátori a tie boli e, verifikované. I mean, you've been under time for everything, so I don't, I don't see that. Žiaľ, nemáme čas na všetko, nebudeme mať čas na všetko, takže môžete pokračovať. Áno, Tých 40 tých, ktorí opúšťajú, no, to číslo predstavovalo 10 až 13 Vy asi ste hovorili o poslednej správe, teda tam e, sa hovorilo o 36 ale ja som čítala túto správu o činnosti a tieto, mm, táto, e, táto fluktuácia bola 36%, ale to, bol, to bola fluktuácia, ktorá sa týkala aj niektorých e, prípadov, takže tých 13% e, to bolo v iných prípadoch a viac ako 30 týchto ľudí vlastne to bolo v rámci, e, v rámci tej položky tých 3 e Dobre, takže mám tu tri mená, pán Engel, Guardo, pán Radev, pán, pán Mám tu, mám tu tri mená, tri mená tu mám uvedené za EPP. Takže kto, kto? Pán Glarno, nech sa páči, za EPP, nech sa páči. Uh, Ďakujem za túto prezentáciu. Chcem vám položiť otázku. Vy už možno ste túto otázku počuli. Ide tu o spoluprácu s budúcim delegovaným prokurátorom. Rumunsko navrhne minimálne dve mená dvoch ľudí na túto pozíciu. Ako ste už povedali v vašich odpovediach, ktoré ste poslali v, ako odpovede na E, otázky LIBE, tak je tam problém s dvojitou subordináciou a s protirečivými menovaniami. V druhom prípade ide o vynimočnú, ale reálnu situáciu Rumunska, kde vláda, ktorá bude robiť návrhy na e, európskeho delegovaného prokurátora, je vám nepriateľsky naladená. A moja otázka je následovná. Ako chcete pristupovať k tomuto problému, či už pracovne, alebo aj imidžovo? A bude dostatočné, alebo aké iné mechanizmy a nástroje by ste mohli použiť na to, aby ste tento problém mohli obmedziť? Ďakujem. Eh, ďakujem vám za túto otázku a to mi umožní Ehm, do, dodať isté dodatočné vysvetlenia. Pokúsim sa byť stručná. Pokiaľ ide o aktivity delegovaného prokurátora, e, e, návrhy idú perma, do permanentnej komory. E, naši prokurátori sú s tým súčasťou a tieto témy budú rozdeľované náhodným spôsobom jednotlivým komorám na základe aktivít, ktoré vykonávajú, a teda delegovaní prokurátori, ktorí budú aktivovať vyšetrovania, budú musieť brať do úvahu inštrukcie, ktoré budú dostávať od komory a bude tu potrebná spolupráca medzi Európskou prokuratúrou a národnými orgánmi, tak ako je to zadefinované v príslušných nariadeniach. E, e, vláda je proti mne, a, proti môjmu menu, ale nie proti európskym inštitúciám, proti postu alebo proti e, rumunským prokurátorom, ktorí tam budú pracovať. Pravidlá sú úplne jasné, pokiaľ ide o autoritu a o európske orgány a e, orgány členských štátov. Ja vám teraz nemôžem k tomu dať ďalšie podrobnosti, pretože to bude prijaté dvojtretinovou väčšinou v kolégiu európskych prokurátorov v rade a chcem požiadať a takisto sa k tomu budú vyjadrovať aj národné orgány. Ale to všetko treba vziať do úvahy. Takže bez ohľadu na nepriateľské postoje vlády, je potrebné, aby prokurátor robil svoju prácu a rešpektoval legislatívu. Relácia dintre pani Grapini Serviciul de urmărire penală este reglementat în mod diferit în statele membre. Ide o e, súdne e, vyšetrovanie v členských štátoch. Ako vy si predstavujete, že budete presadzovať úlohu európskeho prokurátora pri e, e, vyšetrovaní e, priestupkov na európskej úrovni. Pani Keveši, e, vy ste povedali správne, vy ste protestovali proti rade, súdnej rade. Oni vám neodmietli e, stupeň prokurátora pred Všeobecným súdnym dvorom. A čo hovoríte na to, že ste, že ste e, podali demis, že ste boli zbavená vašich funkcií v súlade s ústavou? Mulțumesc. Just um, uh, up until now there hasn't been any of these kind of exchanges, so just keep it like that. Just keep... Až do teraz tu nie sme nemali takéto výmeny názorov, takže prosím vás, z rešpektu ku kandidátovi by sa to nemal opakovať. My nemôžeme akceptovať takéto výmeny názorov, pretože naša náš výbor rešpektoval dvoch predchádzajúcich kandidátov, takže pani Keveši tiež budeme rešpektovať. Ďakujem, hovorí kandidátka. Úloha európskeho prokurátora a delegovaných prokurátorov budú e, e výsledkom priorita stratégie, ktorú stanoví Európsky prokurátor a v súlade s pravidlami, ktoré budú prijaté v komore prokurátorov. Ja nie som informovaná o tom, čo hovorí súdna rada. Môžem vám iba povedať, že e, to, čo je ošetrené v zákone, nemá nič dočinenia s profesionálnym stupňom e, námestník prokurátora a ďalší, ktorí boli e, mojimi podriadenými, sú menovaní prostredníctvom e, súdneho rozhodnutia. Ja som prvý prokurátor, ktorému túto žiadosť zamietli v ostatných siedmých e, prípadoch. Rada dala e, tento stupeň a to nie je podmienka, ktorú stanovuje zákon a ja som bola menovaná za šéfov Všeobecnej prokuratúry bez toho, že by som mala E, tento profesionálny stupeň. Pokiaľ ide o moje odvolanie z funkcie e, šéfa generálnej prokuratúry, to bolo dôsledkom rozhodnutia ústavného súdu. Ja som nebola súčasťou príslušnej kauzy e, ústavný súd rozhodoval v konflikte medzi rumunským prezidentom a vládou ja som nebola do tej procedúry zapojená, nemala som možnosť brániť sa a nemala som možnosť e, odvolať sa. A preto som poslala sťažnosť Európskemu dvo- e, súdnemu dvoru pre ľudské práva. E, moja e, sťažnosť bola prijatá a čakám na rozhodnutie. Ide tu sťažnosť voči principiálnej otázke ak sú rumunskí prokurátori stále nezávislí a keď odvolajú e, šéf prokurátora, tak potom ústavný súd o tom musí rozhodovať. Pani Monika Makovej, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ospravedlňujem sa. Uh za, za, za tie otázky. Ja si neviem predstaviť, čo máte, ako máte reagovať na tieto, na tieto obvinenia. Ale ako si predstavujete, že budete bojovať proti korupcii na vysokej úrovni? Vy ako hlavná prokurátorka DNA ste s tým mali dočinenia. No a potom tá druhá otázka. Vaša prax vytvárala politický tlak a my vieme, že tento politický tlak v Rumunsku a vo východnej Európe existuje. A teraz ďalšia otázka, pokiaľ ide o podvody e, voči európskym fondom. My vieme, že je to bežná vec e, na, e, vo východnej Európe, ale tu hovoríme o systematickej korupcii a politickom vplyve. Ako môžete využiť vaše skúsenosti v takýchto systematických podvodoch a viete nám uviesť aj konkrétne príklady práce, ktorú ste odviedli? Áno, ja len veľmi stručne. Pokiaľ ide o tieto trestné prípady, môžem povedať, že ja som nevinná, som bola nevinná, som nevinná a tie obvinenia ktoré sa snažili. Tam boli prípady z iných krajín. Podrobnosti vám môžem povedať. Prvá otázka, pokiaľ ide o No, konečné odsúdenie, môžem povedať, že každoročne národná proti korupčná jednotka e, má dočinenia s tisíckami zločincov a 900 ročne z nich je odsúdených a za 5 rokov, keď som bola hlavná prokuratúrka DNA, tam bolo viac ako 60 vysokých štátnych predstaviteľov, ministrov, senátorov, autorov. No a pokiaľ ide o ten politický tlak, ktorému musíte ako e, prokurátor odolávať, alebo aj ako hlavný prokurátor Národnej protikorupčnej jednotky, ak nejaký no, politik chcel zakročiť proti mne, tak sme to zverejnili a to boli preventívne opatrenia, ktoré sa ukázali byť veľmi efektívne, pretože ľudia sa na mňa obracali, aby som zakročila a bolo tam veľmi veľa prípadov, kedy veľmi dôležité osobnosti Rumúnska boli vyšetrované ale vždy, keď sa to stalo, tak sme, tlačili, e, tak sme čelili tomuto tlaku No a pokiaľ ide o podvody s fondami Európskej únie, pre mňa je to veľmi dôležité, aby som vám povedala, že my sme sa každoročne v rámci Národnej protikorupčnej jednotke zaoberali viac ako 200 prípadmi a OLAF spolupracoval každoročne s nami na asi 200 prípadoch. E, takže možno, že to nie je vhodné porovnanie, ale chcela som poukázať na to, že vo vyšetrovaní takých mnohých mnohých prípadov ste s takýmito trestnými činmi veľmi dobre oboznámení keď sa využívajú európske fondy na niečo iné, ako boli určené, alebo keď sa tam predkladajú sfalšované dokumenty, alebo keď je tam korupcia pri využívaní týchto fondov. My vieme, že e, toto je dôležité. Prepačte, musíme to obmedziť, pretože si chceme vypočuť všetkých všetkých poslancov. Robili sme to so všetkými kandidátmi, takže ako posledný za líbe pán Mamikins. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, mali ste dočinenia aj s veľmi komplikovanými nadnárodnými orgánmi ako nadnárodnými orgánmi, mm, kde ste vyrovnávali spory alebo kde prišlo k urovnávaniu sporov na takejto vysokej úrovni a považujete za pridanú hodnotu EPPO, mm, čo to bude a, a ako by ste vedeli preukázať túto pridanú hodnotu EPPO tým krajinám, ktoré momentálne sa EPPO nezúčastňujú, aby sa pripojili pripojili, ako ich presvedčiť, aby sa pripojili neskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Áno, je pravda, že DNA, Národný protikorupčný úrad, sa zaoberal aj nadnárodnými prípadmi. My sme mali týmy, ktoré spolupracovali so zahraničím a v roku 2017 sme mali asi 18 požiadaviek na zabavenie majetku v iných členských štátoch a tu sa nám podarilo skonfiškovať a zabaviť nielen majetok, ale aj bankové účty a keď tu boli určité eh, konflikty medzi jurisdikciami, tak toto mm, eh, sme riešili v rámci nášho súdneho systému. A pokiaľ ide o EPPO, tu je jedno ustanovenie, že na základe mm, potreby mm, spolupráce s tretimi krajinami musíme vykonávať dôkazy podľa ich právne, právneho systému. A tuto je jediný prístup na základe na, na európskej úrovni a toto je jedinečná príležitosť viesť tieto vyšetrovania, ktoré, ktoré sa venujú zneužívaniu európskych fondov. No a potom tu bude, tu bude vykonávanie dôkazov v rámci členských štátov, najmä pokiaľ ide o tie cezhraničné prípady, tu bude, príde k rýchlej výmene informácií. No a podľa mňa tou pridanou hodnotou bude, aj keď sa pozrieme na jednotlivé typológie a na jednotlivé prípady, ktoré tu budeme mať, budeme veľmi rýchlo identifikovať tieto rizika, ako aj slabé stránky ktoré sa týkajú zneužívania týchto európskych fondov. Vieme, že toto, toto zneužívanie to musíme nielen vyšetrovať, ale musíme tomu aj predchádzať na základe analýzy výsledkov a toto bude naozaj veľmi veľkou pridanou hodnotou. Áno, ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po nemecky. Áno, my e, z rozpočtového výboru, kontrolného výboru, my vás poznáme veľmi dobre. Vy ste dv, nám pre, e, dala teda dôveru v Rumunsko a v, v to, že spravodlivosť a ja, my všetci vidíme, že všetci kvali, e, kandidáti sú veľmi kvalifikovaní a vy nie ste teda ale najmladšia, ale aj Eh, ste veľmi, máte veľké skúsenosti, veľmi nás mrzí, čo, ste, eh, čo zažívate momentálne, pretože vás potrebujeme na takejto dôležitej funkcii. Ja by som chcela položiť otázku, čo sa týka eh, administratívnych konaní a OLAFu. Aký, aké miesto vidíte v administratívnych konaniach v, pre EPPO? Ako by sa mal OLAF napríklad zmeniť? Ja som spravodajkňa pre OLAF. Momentálne môžete prejaviť aj svoje prípadné želania. Ďakujem pekne za odpoveď. Așa cum am spus, am colaborat cu OLAF. Rolul anchetelor... Ja už som spolupracovala s OLAFom. Boli to administratívne vyšetrovania v jednej trestnej, v jednom trestnom vyšetrovaní. Ale všetky tieto administratívne eh, kontakty boli vždy doplňované aj e, konkrétnymi dôkazmi v trestnom konaní a v neprospech tých ľudí, ktorí boli vyšetrovaní. A táto spolupráca sa musí e, obmedziť len na výmenu informácie. Je veľmi dôležité, aby takýto typ vyšetrovania, ktoré bude vykonávať európsky prokurátor, aby tam neboli e, vyšetrovania také, že vlastne tá, vlastne ten príjm bude mať parket a prokurátora bude, a OLAF bude vlastne robiť len administratívne vyšetrovanie. OLAF môže naďalej e, sledovať finančné podvody európske a, a podvody, ku ktorým bude dochádzať na území Európskej únie. Dankeschön. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Pani kolegyňa Ayala Sender, nech sa páči. Áno, tu som. Veľmi pekne ďakujem, Vani. Kovesi, Keveši. Ja tiež veľmi ľutujem, že ste sa tu stiažovali na tlak. Ja vám nebudem hovoriť o tlaku na e, prokurátorov v Španielsku, nebudem hovoriť o katalánskom prípade, lebo E, vlastne právnici majú toto e, už vo svojom genofonde, je to ich definíciových povolania, ale ja vidím, že vy už od roku 2017 e, ste získali medailu, ktorá takisto bola dôležitá a už vaše vystúpenie tu Eh, jemu už eh, vášmu vystúpeniu tu eh, predchádzali vystúpenia niektorých členov EPP, ktorí hovorili vo váš prospech. A to vám iste nepomôže, ale ja sa vás chcem spýtať, ako si chcete zachovať svoju nezávislosť a po druhé, ako chcete spolupracovať s ostatnými európskymi prokurátormi, s národnými prokurátormi, keď e, váš, na základe vášho životopisu vidím, že ste pracovali iba v Rumunsku, Moldavsku a Čiernej hore. Ak chcete, môžete mi odpovedať po anglicky. E, máme tu veľmi dobrých tlmočníkov. Ďakujem. îmi voi apăra independența prin rezultatele pe care le-am avut până acum. Ja budem brániť svoju nezávislosť výsledkami, ktoré som mala až doteraz. Ďakujem. Jasne. Nie, pani Kövesi, môžete hovoriť tak, ako chcete, takým jazykom, akým chcete. Neviem, či sa mi to podarí za dve minúty, ale sa pokúsim. Ja vždy vo všetkej svojej činnosti som bola nezávislá a moje výsledky hovoria za mňa, pretože v našej činnosti s mojimi kolegami sme vyšetrovali členov rôznych strán nie len členov jednej strany. A v našej činnosti sme vyšetrovali ľudí, ktorí boli bohatí, boli vo vysokých pozíciách, ale keďže my sme v našej činnosti boli nezávislí, my sme vždy tieto prípady doviedli do konca. A je veľmi dôležité povedať, že nezávislosť, nezávislosť bola stanovená na základe zákona. A momentálne, momentálne sú tu pokusy túto nezávislosť obmedziť. A podľa mňa Jeden z predpokladov vyšetrovania korupcie na vysokej úrovni a tiež vyšetrovania podvodov s európskymi fondmi je veľmi dôležité, aby ste boli nezávislí. E, pokiaľ ide o tú poslednú otázku, otázku, ako budem spolupracovať s ostatnými európskymi prokurátormi, ja už som povedala, že my sme s našimi kolegami spolupracovali so, e, s kolegami zo 40 krajín a nie len. Ja som bola expert, expertkou komisie v Čiernej hore, v Moldavsku, pretože potrebovali expertov a ako výsledky na základe výsledkov našich, či, našej činnosti mňa a mojich kolegov uh, Eh, potrebovali niekoho, kto by bol schopný analyzovať ich legislatívu a spolupracovali sme s kolegami aj na, v rámci odborných školení. No dobre, my sme všetci ľudia, môže no nie som perfektná, ale dnes som bola naozaj nervózna, pretože pre mňa je to veľmi dôležitý deň a preto je pre mňa veľmi dôležité hovoriť rumúnsky. Viem anglicky, viem hovoriť anglicky, viem aj po francúzsky, ale keď je to pre vás dôležité, ja môžem hovoriť s vami aj len po anglicky, ale prosím, musíte chápať, že pre mňa a pre mojich kolegov je to dnes mimoriadne dôležitý deň. Veľmi pekne ďakujem.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 Ďakujem. Želala by som si, aby ste odpovedali na otázku, ktorú som položila ako člen výboru LIBE. A teraz položím otázku ako člen výboru KONT. Hovorili ste, že poznáte typológiu podvodov a sprenie vier. Mohli by ste nám uviezť viac detajlov, čo viete o rozličných typoch eh, defraudácií? a finančných podvodov. Môžete nám uviesť príklady? Uh, uh, uh, a o spôsobe, ako OLAF môže naďalej pracovať, pokiaľ ide o e, neregulárnosti, pretože tu nejde iba o e, defraudácie a finančné podvody a OLAF, ako hovorila pani Gresle, OLAF sa bude e, venovať administratívnym otázkam. Odpoveď, pokiaľ ide o typológiu e, týchto finančných podvodov, ide tu o e, zneužívanie európskych fondov na iné ciele, ako boli ciele, na ktoré boli pridelené ďalej využívanie falošných alebo nekompletných dokumentov na získanie európskych fondov, korupciu pri európskych fondoch a my sme mali v Rumunsku viacero situácií podobného typu, kde špecializované spoločnosti na to, aby vydávali dokumenty a vypracúvali celé dokumenty a dosie, žiadali peniaze za to, že vyplňa tieto dokumenty a bolo veľa situácií, keď aj verejní činitelia žiadali úplatky alebo ďalšie výhody na to, aby vôbec procedúra získania fondov e, bola spustená. Ďalšia situácia, ktorá je na, e, v Rumunsku prítomná, to sú verejné zaobstarávania kde e, spoločnosti, ktoré poberajú európske fondy, vytvorili nové spoločnosti prostredníctvom sprostredkovateľov a e, zaviedli reštriktívne podmienky do verejného zaobstarávania tak, aby iba jedna jediná spoločnosť tieto fondy získala. Pokiaľ ide o aktivity OLAFu, tak je pravdou, že sa to týka E, nielen trestných e, e, záležitostí, ale sú tam aj administratívne záležitosti a v súlade s nariadením sa prokuratúra môže obrátiť na OLAF a môže zostať takisto v kontakte aj s príslušnými kompetentnými národnými orgánmi. Frau Kollegin Griesbeck, bitte. Merci, Madame la Présidente. Ďakujem, pani predsednič, predsednička. Ja by som radšej teda vyšla z tej dôležitej debaty, kde sa hovorí o ťažkostiach alebo aj o to, ako, e, e, aké utrpenie ste mali, pri, alebo ako ťažko sa vám vlastne vaše povolanie vykonávalo nezávisle a ako vlastne by ste mohli sa stať členkou Európskeho, Európskej prokuratúry. My sme boli vždy za centralizované európske nástroje aj za Európsku prokuratúru. E, tá štruktúra bude trochu taká zmiešaná, centralizovaná a zároveň decentralizovaná. Ako vy si predstavujete fungovanie, napríklad pokiaľ ide o výmenu informácií a plynulý tok informácií medzi e, rozličnými týmito aspektami a budúcou Európskou prokuratúrou. Ďakujem. Va fi o provocare pentru procurorul șef european. E, to bude výzva e, pre šéfa Európskej prokuratúry, aby e, prokuratúra fungovala ako jednotný tým. Na to som zvyknutá, pretože moja organizácia má štruktúru teritoriálnu a centrálnu, ale sú tu isté výhody, pretože tu bude aj európsky detašovaný európsky prokurátor, ktorý bude vždy akýmsi spojivkou medzi centrálnou prokuratúrou a delegovaným prokurátorom. Myslím si, že kompetencie v oblasti komunikácie budú veľmi dôležité, ale ešte dôležitejšie bude vytvoriť vnútorné pravidlá e, spoločne s Radou európskych prokurátorov. Rovnako bude potrebné vyvinúť veľmi rýchlo systém komunikácie Samozrejme, že v nariadeniach sa hovorí o e, case management systém a to nám umožní v každej chvíli vedieť, ktoré témy sa riešia, kedy treba o čom diskutovať s akým prokurátorom. Ale samozrejme, to všetko sa bude robiť prostredníctvom delegovaného európskeho prokurátora a permanentnej komory. Výmena informácií môže prebiehať veľmi rýchlo a to je výhoda Európskej prokuratúry lehoty, v rámci ktorej bude treba rozhodnúť a napríklad poslať rozsudok, to, to budú veľmi krátke lehoty, 3 až 5 dní. Kolega Javor, bitte. Thank you, Chair, and thank you, Ms. Kolega Javor, ďakujem veľmi pekne pani predsednička, ďakujem veľmi pekne pani Keveši za to, že ste prišli medzi nás. Je to milé vás vidieť znova. Ja by som sa vrátil k tej záležitosti, ktorú nadniesla pani Makovej. Áno, väčšina týchto európskych fondov sa využíva v krajinách východnej Európy a vy ste jedinou kandidátkou z tohto regiónu a ako ste dokázali už predtým, máte obrovské skúsenosti s tým, ako nakladať so systematickou korupciou, ktorá sa niekedy objavuje vo východoeurópskych krajinách. A ako zriadiť politické siete, alebo ako bojovať proti týmto politickým sieťam a týmto mafiám, ktoré zneužívajú fondy. Ako chcete implementovať tieto skúsenosti do aktivity EPPO a ako si myslíte, EPPO môže zefektívniť svoju prácu a môže byť efektívnejšie ako už existujúce európske inštitúcie? Uh, Myslím si, že netreba vychádzať z predsudkov ak som šéfom Európskej prokuratúry a povedať, že v tejto alebo v onej krajine je viac podvodov ako v inej, štatistiky to môžu ukazovať, ale to neznamená, že e, tam neexistujú prípady, ktoré neboli odhalené. A to je dôležité. Môžem vám povedať, že po vyšetrovaniach 2000 prípadov podvodov e, v oblasti európskych fondov v mojej prokurátore sme sa o tomto veľa naučili. Organizácia môže byť iná, ale spôsob konania, e, pokiaľ ide európske fondy, je viac menej podobná. A myslím si, že táto moja skúsenosť je veľmi dobrá a bude dobrá pri príjmaní strategických rozhodnutí. Po druhé, veľa podvodov na európskych fondoch v krajine. Vy ste povedali, že tu ide o krajiny východnej Európy, ale správa OLAF to ukazuje prostredníctvom svojho vlastného vyšetrovania a to nám ukazuje, že niekedy tieto podvody sa môžu stať systemickými a preto je dôležité, aby e, vlastne ten európsky prokurátor nevyšetroval len komplikované prípady na 10 miliónov eur, kde, ako napríklad prípady e, podvodov v oblasti DPH, ale Mal by sa venovať aj takým prípadom, kde a tým regiónom, kde e, sa vlastne riziko podvodov môže stať systemickým javom. A za posledné roky som na tom pracovala a výsledky, aj pokiaľ ide o európske fondy, ale aj o e, korupciu na veľmi vysokej úrovni, je veľmi dobrou skúsenosťou, ktorá, ktorú môžem využiť aj na Európskej prokuratúre. direkt pani predsednička, pani e, Tveši, vy ste odpovedali na mnoho otázok a ja by som vám chcel povedať, že nás je tu veľa a, a vôbec e, si nevšímame tú očierňovaciu kampaň voči vám a uznávame vašu odvahu. A vo vašej krajine samozrejme boli kampane, e, očierňovacie kampane e, sudcov aj u nás vo Francúzsku a istým spôsobom európsky poslanci a súdnic, súdcovia sa trochu na seba podobajú. Keď robia dobre svoju prácu, tak sa nemusia páčiť e, moci a ja by som vám chcel položiť jednu otázku. Vy viete, že my teraz pracujeme na texte o spúšťaní poplachu. To je veľmi dôležitá vec pri odhaľovaní korupcie alebo aj pri niektorých prekážkach alebo pri niektorých neregulérnostiach spojených s fondami. Myslíte si, že e, takýto poplach by mal byť by mal byť pod ochranou Európskej prokuratúry. Ja vám kladiem otázku, pretože tento text ešte nebol na pléne. Sunt foarte familiarizată cu instituția avertizorului de integritate. Ja veľmi dobre poznám inštitúciu e, spúšťania poplachu. Rumunsko prijalo špecifickú legislatívu v tejto oblasti a my uznávame aj niektoré podmienky ochrany. Sú tam veľmi jasné ustanovenia v tejto oblasti. A v Rumunsku táto inštitúcia funguje. Samozrejme, e, tieto smernice e, na európskej úrovni sa týkajú spolulegislátorov a Môžem vám povedať, že z môjho hľadiska, čo môže byť zaujímavé, ale ja si myslím, že rozhodnutie prináleží legislatíve. My máme v Rumunsku špecifickú legislatívu, ktorá funguje a my sme už pracovali aj s, s týmto poplachom. Aj... Pán, pán Pitera. Ďakujem, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa vás chcela opýtať, či v rámci fungovania e, Európskej prokuratúry, či si myslíte, že ustanovenia e, týkajúce sa Európskej prokuratúry sú postačujúce na to, aby sa skutočne mohli stíhať e, finančné podvody? necesitatea de a adopta acest regulament și de a... Takže tu bude potrebné prijať toto nariadenie a vytvoriť tento EPPO. To už je stanovené v článku 38 zmluvy o fungovaní Európskej únie a pokiaľ pôjde o rozširovanie právomoci e PPO, to je úloha kolegislátorov. Áno, áno, je to dôležité, aby sme toto rozšírili. Keď sa pozriete na podvody s európskymi fondami, ktoré sa týkajú aj financovanie teroristických útokov, áno, potrebujete rozšíriť právomoci e PPO, ale keď chceme e, chrániť ďalšie zásadné hodnoty, tak môžeme povedať, že e PPO pracuje dobre tak, ako pracuje, ale toto rozhodnutie musí byť na rozhodnutí kolegislátorov. Ale toto musíme analyzovať. Musíme analyzovať tieto trestné vzory a vzorce a analyzovať aj proporcie či tu je nejaké prepojenie medzi týmito podvodmi, finančnými zločinmi a inými organizovanými zločinmi alebo terorizmom. A keď vidíte, že je tu pripojenie alebo že je tu potreba rozšírenia právomoci EPPO alebo potreba zmeny, tak potom budeme schopní zaslať naše stanoviska k legislátorom. My predsa nenavrhujeme tieto zákony, my predkladáme naše stanoviska, ale budeme schopní tieto, po, tieto stanoviska poskytovať, keď budeme vidieť, že sú tu prekažky. Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne za toto veľmi zaujímavé vypočutie. Ďakujeme vám veľmi pekne za váš čas. Tiež vám želáme e, veľmi veľa úspechov. No a pokiaľ ide o náš výbor, my budeme pokračovať v hodnotení hneď po tomto No a teraz ja by som vám ešte krátkosti vysvetlil, ako budeme postupovať my. Ale ponajprv by som sa pani Keveši chcel poďakovať za účasť. Kolegovia, kolegovia, prosím vás ešte minútku. E, takže ďakujeme veľmi pekne, e, pretože chceme povedať pani keveši, aby vedela, že potom to bude plné vyhodnotenie všetkých kandidátov. A, a spolu s predsedom Tajaním, takže potom cez pani Gresle e, dostaneme my názory výboru KONT. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za vašu účasť. Naozaj veľmi pekne ďakujem. Um,